Dear colleagues, Vážení kolegovia, myslím si, že je na čase začať. Pretože už meškáme niekoľko minút. Okamžite by som chcel začať prvým bodom prijatie programu. Pokiaľ nie sú námietky, program môžeme prijať bez zmien. Druhý bod, oznámenia predsedu. E, počas posledného zasadnutia CCC e, pán Lange, predseda Eh, INTA hovoril o niektorých zmenách týkajúcich sa eh, prístupu, rozšíreného prístupu k dokumentom pre celý parlament. Máme tri typy dokumentov. Sú to obmedzené, eh, teda sú to s obmedzeným prístupom a konsolidované texty. Poprosím teraz tajomníka, aby nám vysvetlil, ktoré sú tie dokumenty, na ktoré sa vzťahujú tieto tri jednotlivé kategórie. Pokiaľ ide o náš časový harmonogram, 27. januára sa bude konať druhé zasadnutie o tretej popoludní bude zahrňať aj výmenu názorov s podpredsedom Ševčovičom. Bude sa hovoriť o prijatí um, um, prvých názorov komisie týkajúcich sa zmeny klímy a znižovania emisí. 29. januára e, popoludní sa bude pokračovať e, a pokiaľ ide o dnešné tlmočenie, je zabezpečené v 21 jazykoch a ako zvyčajne <clears throat> dokumenty sú k dispozícii v elektronickej podobe a, vys- a to zasadnutie sa bude vysielať prostredníctvom internetu. Pokiaľ nie sú nejaké námietky e, k zápisniciam z jednotlivých zasadnutí, tieto sa budú považovať za prijaté. Je to bod 3 programu. E, bod 4 e, tu musím oznámiť, že v júni 2015 sa bude hovoriť o <clears throat> kvalite Ehm, o smernici o kvalite palív a obnoviteľných energiách. V júni 2014 bola dosiahnutá politická dohoda v Rade 9. septembra Rada prijala svoju formálnu pozíciu, ktorá bola oznamená na plenárke 14. januára. A teraz by som chcel oznámiť časový rozvrh. Budeme e, hovoriť o našich pripomienkách návrhu odporúčania dnes. Je to bod 7 nášho programu. Potom stanovíme termín na pozmeňujúce návrhy. Je to 24. januára o 12. A potom budeme <clears throat> hlasovať vo výbore e, NV 24. februára <clears throat> na plenárke by sa malo rokovať o tomto bode 2. apríla. Teraz by sme chceli privítať ministra pre životné prostredie Kaspara Geharta, ktorý je ministrom pre životné prostredie a regionálny rozvoj Lotyšska. Ako zvyčajne na začiatku eh, pôročného predsedníctva sa pozve minister zdravotníctva, minister um, životného prostredia uh, a ministri, ktorí sa zaoberajú otázkami spadajúcimi do portfólia nášho výboru, aby oznámili nadchádzajúci program na daný porok. Nech sa páči, pán minister. Vy môžete teraz začať o svojom vystúpení a následne dostanú priestor členovia výboru na prípadné otázky. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte raz, vážený pán predseda, vážené dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Dovolte mi najskôr poďakovať za možnosť prestúpiť dnes pred vás a odprezentovať vám priority Lotyšského predsedníctva Rady. Ste najdôležitejším výborom Európskeho parlamentu v oblasti životného prostredia ako už povedala naša ministerská, teda naša premiérka v Štrasburgu, tak e, predsedníctvo rady neznamená len veľkú česť, ale zároveň nesie so sebou aj veľkú mieru zodpovednosti. Tým lotišského predsedníctva rady bude pristupovať k tejto zodpovednosti veľmi dôsledne a bude úzko spolupracovať aj s Európskym parlamentom a len takým spôsobom sa nám e, podarí nájsť spoločné odpovede na výzvy, ktorým dnes čelí Európska únia. Aké sú priority Latvijského predsedníctva rady? Tie sú obsiahnuté už v katalógu priorít predsedníckého tria. Pokiaľ ide o predsedníctvo talianske, ktoré išlo pred nami a takisto Európskej rade. Chcem sa poďakovať za e, prácu, ktorú odviedli, odviedli a ktorá je dobrým východiskom pre nasledujúce predsedníctvo, teda naše. A toto lotické predsedníctvo sa chce sústrediť v prvom rade na politiku, ktorá sa týka zmeny klímy, ktorá sa týka zlepšenia kvality ovzdušia a takisto lepšieho využívania prírodných zdrojov. Našim cieľom je zabezpečiť udržateľný rast, ktorý bude úsporne nakladať e, s prírodnými zdrojmi a ktorý bude podporovať inovácie a rast. Pokiaľ ide o politiku v oblasti klimatických zmien, je to jedna z najdôležitejších oblastí Lotyšského predsedníctva Rady. E, chceme zlepšiť e, systém obchodovania s emisiami, to bude kľúčové. Chceme Veľkým krokom smerom k stability, stabilite e, by bolo práve stanovenie takej rezervy, ktorý sa týka práve obchodovania s emisiami a to by potešilo všetkých e, účastníkov tohto systému, pretože to by zvyšilo stabilitu. Som rád, že na, Európskeho, na pôde Európskeho parlamentu sa toto diskutuje a takisto aj na rade e, máme už podrobný návrh textový, ktorý sa týka práve vytvorenia takéto rezervy, ktorá sa vzťahuje k e, obchodovaniu s emisiami a dúfame, že táto spolupráca medzi zákonodanými vetvami bude plodná. Boli by sme radi, keby sa podarilo už e, začiatkom roka nadviazať rozhovory s Európskym parlamentom pokiaľ ide o politiku v oblasti klimatických zmien, je tam e, návrh e, smernice, e, ktorý sa týka využívania pôdy. A tu by sme chceli zabezpečiť dohodu medzi dvoma zákonodárnymi orgánmi EÚ a chceli by sme naozaj vytvoriť tak žiadanú jasnosť, jednoznačnosť, pokiaľ ide o účastníkov trhu, a ktorá sa týka aj tých látok pohonných, pohonných mod a biopaliu. Lotyšské predsedníctvo e, bude naozaj e, tlačiť na oba zákonodárne orgány, aby v tejto veci pokročili. Druhá priorita, e, čisté ovzdušie, čistý vzduch. Rada a parlament majú rovnakú snahu zabezpečiť pre našich občanov lepšiu kvalitu ovzdušia. Znečisťovanie ovzdušia je E, najväčší faktor, ktorý zapríčinuje mnohé ochorenia a takisto aj predčasné umrtia po celej Európe. Preto si lotické predsedníctvo predsa vzalo, že bude pokračovať a bude forsírovať tento program. K tomuto nás okrem iného zavezuje aj 7. akčný program v oblasti životného prostredia. Obsahuje záväzok smerom na nás e, prispievať k lepšiemu ovzdušiu a tak zlepšiť e, celkovo zdravie občanov a eliminovať teda škodlivé vplyvy na zdravie. E, vďaka práci italianského predsedníctva sa rada už dokázala dohodnúť na e, základoch smernice, ktorá sa týka stredných spalovacích alebo spalovacích zariadení strednej veľkosti Lotyšské predsedníctvo považuje tento východiskový dokument za dobrý základ pre ďalšie rokovania s parlamentom. Na to, aby sme to rýchle uzavreli, potrebujeme vašu podporu. Boli by sme radi, keby sa podarilo v tejto veci e, dospieť k dohode ešte počas nášho predsedníctva a tým by sme e, zrušili e, jedny z najväčších prekážok, ktoré sa týkajú zlepšovania tých parametrov, ktoré sú platia pre oblasť emisí. Ďalej budeme pracovať na stanovaní stropných hodnot pre emisie na národných úrovniach. Tomuto nás zavezuje aj medzinárodné právo, ale musíme počítať aj e, s ďalšími krajinami, ktoré do toho vstupujú a očakávame od komisie čo skoro návrh. A to sa úzko viaže aj na medzinárodnú politiku v oblasti ochrany klimatických zmien. A ešte okrem týchto dvoch priorít e, budeme sa venovať aj e, efektívnemu využívaniu zdrojov, prírodných zdrojov. A ten hospodársky rast musí byť udržateľný, to už 10 e, ročia zdôrazňujeme už pred desiatkami rokov na to poukázali e, patriční aktéry a my niekedy narábame s tými zdrojmi, ako keby boli neobmedzené. Hospodársky rast musí samozrejme zohľadňovať e, prírodné zdroje, ich obmedzenú disponibilitu a preto chceme zabezpečiť e, ekologický a udržateľný rast. Konkurencieschopná Európa bez toho, aby prihľadala na rozmer životného prostredia, neprináša nič marci lotišské predsedníctvo na výbor Envy zorganizuje diskusiu, ktorá sa bude týkať európskeho semestra a presazovania no, implementácie agendy 2020. Táto diskusia bude spojená s jednou z najväčších priorít lotišského predsedníctva, a síce digitálnou Európou. Synergie medzi politikou v oblasti životného prostredia a medzi IKT technológiami, tie sú početné a chceme využiť možnosti, ktoré máme, aby sme zabezpečili efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov. Oktobrový výbor Envy e, vyjadril a signalizoval jasnú podporu pre e, snahy, ktoré sa týka využívania, ktoré sa týka využívania prírodných zdrojov a musíme pracovať aj naďalej na tom, aby sme e, dobre presadzovali, implementovali 7. akčný program v oblasti životného prostredia. Preto si myslím, že v súlade s návrhom komisie budeme sledovať aj otázky, ktoré sa týkajú napríklad legislatívy v oblasti nalábania a nakladania s odpadmi. Budeme to musieť ešte dopracovať, ale ten balíček, ktorý sa týka nakladania narábania s odpadmi, zdá sa, že ho komisia stiahla čo nevyvolalo načenie u všetkých. V decembri eh, na výbore, pardon, nie na, na Rade pre životné prostredie, každopádne to nevyvolalo načenie, ale nevyhnutné pokračovať v takýchto prácach. A preto politické predsedníctvo bude pracovať eh, s návrhom komisie podobne ako to už urobil eh, výbor NB. Ďalšia dôležitá téma sa týka biodiverzity. E, začiatok roka 2015 je vhodný práve na štartovanie takejto diskusie na úrovni expertov a na politickej úrovni. Takže stratégia Európskej únie, e, ktorá sa týka ochrany biodiverzity, tá by mohla byť e, ďalej rozpracovaná a táto téma bude predmetom rozhovorov aj na neformálnej rade v apríli, neformálnej rade ministra životného prostredia. Otázky, ktoré sa týkajú ochrany biodiverzity v jednotlivých členských krajinách, budú predmetom diskusie tejto rady. Ide aj o teda realizáciu tých cieľov Európskej únie na úrovni jednotlivých členských štátov Jedna časť aprílovej schôdze, aprílovej rady by mala byť venovaná otázke súvislosti biodiverzity a energetickej úspornosti alebo hospodárnosti, ako by bolo možné previazať tieto dve témy, biodiverzita a energetická účinnosť. E, obe veci sú rovnako dôležité energetické hospodárstvo a biodiverzita. To sú dva rovnocenné ciele a musíme sa snažiť dosahovať oba. Váš výbor zohráva veľmi dôležitú úlohu aj v otázkach e, výživy a udržateľného polnospodárstva. Aj tieto body budú na programe lotického predsedníctva. Teraz vymenujem niektoré z nich. E, Lotické predsedníctvo bude veľmi ochotne spolupracovať eh, s parlamentom, tak aby dospelo k dohode v rámci prvého čítania, pokiaľ ide o eh, návrh v oblasti New Food. A tu eh, dúfame, že naštartujeme trialog ešte počas lupického predsedníctva. A na záver medzinárodná politika v oblasti ochrany klímy, respektíve klimatických zmien Aj tuto máme veľmi nabitý program, intenzívny, ktorý bude realizovaný v nadchádzajúcich mesiacoch. V Paríži chceme dosiahnuť globálnu dohodu pokiaľ ide o politiku v oblasti životného prostredia na globálnej úrovni. Toto bude tiež patriť jednej z priorít lotického predsedníctva. Spravíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili účinné zastúpenie Európskej únie na globálnej úrovni. A na to budú nevyhnutné intenzívne práce prípravné. Tento rok bude veľmi dôležitý, pokiaľ ide o e, vypracovanie globálnej stratégie udržateľného rastu. A Európska únia tu musí mať jasný súdržný postoj tak to konštatoval Európsky parlament vo svojom rozhodnutí. Rozmer životného prostredia musí byť lepším spôsobom integrovaný aj do e, procesov, ktoré budú prebiehať po roku 2015. budeme dbať ďalej o to, aby sme bezpečne nakladali s chemickými látkami, aby to bolo zabezpečené. Bazilej, Rotterdam, Stockholm, tieto dohovory sú určujúce v tejto oblasti. A globálna spolupráca e, v otázka životného prostredia je veľmi dôležitá, tak aby sme nielen v Európe, ale aj e, globálne dokázali zaznamenať pokrok. Dnes by som každopádne chcel e, vyzvihnúť vašu úlohu, ktorú zohnávate ako poslankyne poslanci. Z roka na rok ste aktívnejším prispievateľom v tomto procese a my ako logické predsedníctvo dúfame na úzkú spoluprácu s vami, drahé poslankyne, drahí poslanci, hlavne pokiaľ ide o tie oblasti, kde chceme dosiahnuť, kde chceme dosiahnuť dohodu, hlavne pokiaľ ide o spalovacie motory stredných, stredných veľkostí. Chcem týmto uzavrieť môj, moje vystúpenie Ďakujem pekne za pozornosť a želám vám aj teda nám spoločne dobrú prácu a chceme zabezpečiť lepšiu kvalitu životného prostredia pre nás a pre ďalšie generácie, tak aby to bolo úspešné pre všetkých zúčastnených. Ďakujem. Dear minister, I want... Vážený pán minister, chcel by som sa vám poďakovať za vaše úvodné vystúpenie. Teraz e, môžeme pristúpiť e, k dvom kolám otázok ktoré položia členovia výboru MV. Hneď začnem e, s prvým kolom, v rámci ktorého odozdám slovo koordinátorom a e, okamžite teda dám slovo pánovi Ivovi Beletovi za EPP. A e, poprosím jeho aj ostatných koordinátorov, aby sa snažili dodržať dvojminútový rečnícky čas. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Urobím všetko preto, aby som sa naozaj e, pridržal tohto rámca. Pán minister, ďakujem vám za vašu prítomnosť a my v rámci našej celej veľkej skupiny vám želáme veľa úspechov, všetko najlepšie počas nadchádzajúceho predsedníctva. Sme pripravení veľmi intenzívne a úzko s vami spolupracovať prvom rade, to, čo ste povedali o kvalite ovzdušia, je veľmi uspokojivé e, a e, komisia e, sa tým bude zaoberať a sme radi, že súhlasíte s tým, že sa bude pokračovať v ambicioznom prístupe, ktorý sa uvádza aj v smernici. Pokiaľ ide o projekt cirkulárnej ekonomiky, Florence zrejme o tom bude hovoriť viac, ale je jasné, že nechcete tento projekt pochovať, že chcete v ňom naďalej pokračovať, pretože ide o jeden z najdôležitejších sektorov pre rozvoj udržateľnej ekonomiky a priemyslu v Európe. Pre nás je tento projekt veľmi dôležitý a budeme o tom hovoriť podrobnejšie. Teraz by som chcel hovoriť o projekte MSR. Som spravodajcom tohto výboru za tento projekt. Ide o e, reformu e, v jednom z najdôležitejších pilierov ETF. Veľmi nás zaujímajú vaše názory na tento projekt. Návrh eh, ločeského predsedníctva predložený eh, rade je veľmi dobrý, sme s ním spokojní a sme pripravení aj na rýchle začatie rokovanie v rámci trialógu. Zajtra bude výbor ITRE rokovať o svojom stanovisku a potom do troch či štyroch týždňov aj tento výbor bude hlasovať o svojom stanovisku k správe a potom sa začnú rokovania v rámci trialógu čo najskôr dve či tri konkrétne otázky. Poprvé je to otázka backloading. Aká je vaša, aký je váš názor na tento aspekt, ktorý patrí k najdôležitejším aspektom MSR a ďalej um, Myslím si, že sa teraz zmienite aj o rezerve pre stabilitu trhu, to je dôležitá téma, zaujímal by ma váš názor. Okrem toho je tu návrh e, členov, aby sa časť e, um, e, tých um, um, poplatkov využila, za, využila na rôzne inovatívne programy a vyspelé technológie. Aký je váš názor? A ďalší hlavný aspekt sa týka uniku um, uhlíka. Viem, že je to téma pre ďalšiu reformu ETS, ale v súčasnosti je tu veľa členov, ktorí by mali záujem o isté záruky a naozaj by sme boli radi, e, my v snemovni, keby sa e, Rada a komisia zaviazali, že urobia e, všetko, čo je potrebné urobiť v oblasti úniku hliníka. Ďakujem. Uhlíka, pardon. Ďakujem. Matias Grote. Ďakujem. Takže tiež sa budem držať dvoch minút ako Ivo Belet. Pán minister, ďakujem za vašu prezentáciu. A som rád, že ste hovorili o tom eh, bali, eh, balíčku o ovzduší. A síce to bolo súčasťou pracovného programu komisia taktiež, eh, že ste hovorili o odpade. My sme minulý týždeň síce neodsúhlasili spoločné uznesenie, ale jasne sme ukázali, že k týmto dvom balíčkom máme jednoznačné stanovisko, podporujeme ich Máme tu väčšinu pre tieto balíčky, takže prosím, aj vy v priebehu vášho sa podporte to na rade, aby sme nestracali čas, pretože argumentácia Európskej komisie je trochu taká svetuškárska, tvrdia, že tie balíčky e, sa musia ešte vylepšiť, ale na to nikto neverí, že by sa to malo ešte vylepšovať. Takže prosím, hneď začnite pracovať, tak aby sme e, dosiahli čoskoro nejaké výsledky. Taktiež som rád, že ste hovorili o iluku tak aby ILUK e, čoskoro taktiež mohol byť dohnutie do konca. Hovorili ste o európskom semestri. No a aj e, v rámci energetiky sa o tom často hovorí. My teraz ako zákonodárci, parlament, sa venujeme energetickej politike a klimatickým otázkam. No a vy ste o tom hovorili v rámci digitálneho vnútorného trhu. A my by sme radi pracovali na zákonoch. My by sme nechceli ako kolegovia v hospodárskom výbore e, používať európsky semester ako nástroj. My sme zákonodárci a chceme plniť svoje povinnosti a preto očakávame od rady, že máme jasné stanovisko voči Európskej komisii a, a požiada, aby predkladala konkrétne zákony a nie, aby sme sa len rozprávali, rozprávali a nakoniec mali iba veľa podlačeného papiera a nič iné sa nedialo. A nikto by v podstate nemal nič zásadné nakoniec v ruke. Takže to, čo ste hovorili, to si myslím, že je vynikajúce a väčšinou predsedníctva malých štátov sú práve tými najlepšími predsedníctvami. Videli sme to pri Litve, potom sme mali e, aj iné krajiny, takže toto bývajú tie najlepšie predsedníctva a teším sa na to, že budete pracovať v oblasti e, klimatickej politiky a želám vám pri tomto veľa úspechu. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem takisto za to, že ste ešte lepšie dodržiali časový limit teraz za ECR, pani Gerling. Ďakujem, ďakujem. Pán predseda, ďakujem pán minister za to, že ste prišli. Chcela by som e, položiť otázku týkajúcu sa programov komisie REFIT a ako to mienite zaradiť, do, zasadiť do filozofie vášho predsedníctva, pretože my sme samozrejme výbor pre životné prostredie a musíme takisto rešpektovať skutočnosť, že veľmi často sú e, regulácie v českých štátoch ovplyvnené nákladmi, ktoré vznikajú malým a stredným podnikom. Takže my v tomto výbore sa musíme zaoberať nielen tým, akým spôsobom je príjmaná legislatíva, ale aj tým, akým ju Členské štáty rýchlo a účinne začínajú uplatňovať e, rešpektujúce ekonomické zásady. Takže váš program zrejme by mal umožniť, aby sa toto všetko dialo rýchlo a efektívne. Môžete teda sa vyjadriť k programu komisie REPIT a a tomu, akým spôsobom sa uplatňuje existujúca legislatíva, predovšetkým vo vzťahu k malým a stredným podnikom a tvorbe pracovných miest. Takisto môžete nás e, uistiť, že počas vášho predsedníctva bude program e, Thank you very much. And now... Program Refit naďalej pokračovať. Pán e, Gerlandy. Alde. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán minister Gerhard, za vašu prezentáciu. Musím povedať, že ma mimoriadne tešia priority, ktoré ste si vybrali na toto 6-mesačné obdobie. A sú to také priority, ktoré by som si zvolila ja sám. Na druhej strane však e, všetci stojíme pred značnými ťažkosťami, pretože klímu, o klíme a ETS hovorili vo Belet, o kvalite ovzdušia, e, zrejme e, sa tu urobí zásadný obrad, ale sú tu aj isté hrozby, pokiaľ by komisia nebola ochotná, e, teda spokojná s tým, čo robí parlament a rada v nadchádzajúcich mesiacoch, mohla by ten svoj návrh stiahnuť a možno, že by bolo potrebné, aby ste do priorít zaradili aj oveľa efektívnejšie využívanie e, odpadov a obehového hospodárstva. Minulý týždeň komisár Timmermans sa na zasadnutí našej liberálnej skupiny v Štrasburgu snažil vysvetliť, prečo stiahol celý tento balík. Musím povedať, že som nepočul ani jeden e, presvedčivý argument. Tie argumenty, ktoré predstavil, boli ne, neviem to dosť dobre vyjadriť, ale skrátka neboli dosť e, dôrazné. A tie e, najnovšie informácie e, sú také, že koncom tohto roka môžeme očakávať nový návrh. Ja si myslím, že toľko času nemáme, že by sme mali byť oveľa dôraznejší a ten návrh by mal byť predložený oveľa skôr. E, e, ste pripravení ako predseda rady v nadchádzajúcich šiestich mesiacoch vyvíjať tlak na komisiu, aby čo najskôr predložila nový návrh. A napokon k biodiverzite som skutočne potešení, že ste si zvolili aj biodiverzitu. Trocha ma znepokojuje to, čo ste povedali o biodiverzite a energii. Zdá sa mi, že tu ide o nejaké e, vzájomné kompenzácie, ale biodiverzita nie je v súčasnosti veľmi alebo dosť presadzovaná. Mám otázku, či ste pripravení počas ďalších šiestich mesiacoch veľmi e, dôrazne vyhlasiť, že e, refit nebude znamenať nižšiu mieru ochrany pretože e, komisár Vela to už slúbil a bolo by veľmi dobre, keby to isté urobila aj rada. Ďakujem. A teraz pani Konečná Zague. Želám pekné dopoludne aj vám, pán minister. E, vám by som sa chcela osobitne poďakovať za uvedené priority. Musím povedať, že som rada, že som si nečítala niekoľko stostránkový materiál bolo by to ťažké. Priority, ktoré ste stanovili, sú prioritami aj pre nás. Tento porok bude strategický z toho dôvodu, čo sa bude koncom roka diať v Paríži, pretože pokiaľ v rámci tohto poroku to nedokážeme pripraviť a prichystať, ďalšie predsedníctvo nebude mať čas toho na tento deficit. Okrem toho nás teší, že k vašim prioritám patrí aj balíček týkajúci sa ovzdušia či limitov. Som veľmi rada, že aj na základe tlaku nášho výboru a spravodajkyne Gerlingovej sme dospeli k tomu, že v tejto iniciatíve chceme pokračovať. Nás mimoriadne teší, že sa k nám pridávate aj vy. Chcela by som sa však spýtať na jednu vec týka sa kvality ovzdušia a to, ako budete v rámci rady riešiť to, že dodnes existujú členské štáty, ktoré neplnia ani existujúcu legislatívu a to skutočne fatálnym spôsobom. A vzhľadom na to, že ovzdušie nepozná hranice, tak na to doplácajú občania členských štátov, ktoré túto legislatívu uplatňujú. Chcela by som vás požiadať, respektíve chcela by som na vás apelovať, aby sme sa pozreli aj na to, akým spôsobom sa existujúca legislatíva týkajúca sa život, e, ovzdušia uplatňovaná v Európskej únii. Napríklad, čo sa robí v Polsku a výnimky e, pre nedodržiavanie limitov sú nielen nebezpečné pre zdravie našich občanov, ale týka sa to aj cezhraničných vplyvov e, na životné prostredie. Už nie sme ochotní to akceptovať a Skôr než príjmeme novú legislatívu, nesmieme zabúdať na to, že existujú štáty, ktoré nerešpektujú starú legislatívu. Ďalšia posledná vec, o ktorej ste nehovorili, to je TIPIT, to TIPIT, akým spôsobom sa budete podielať na vyjednávaní tejto zmluvy a o tom, že TTP Eh, musí mať isté hranice, pokiaľ ide o vyjednávanie v oblasti životného hranic eh, prostredia a kde je hranica, po ktorej už nebudete pripravení akceptovať tlak Spojených štátov amerických. Ďakujem a teraz za zelených. Thank you, Mr. Chairman, and good morning, uh, Minister. And, uh... Eh, ďakujem, pán predseda, vážený pán minister členovia Európskeho parlamentu. Tešíme sa na nadchádzajúce predsedníctvo Lotyšska a ako povedali ostatní koordinátori politických skupín, tie priority, ktoré ste uviedli, sú podľa nás priateľné a pre nás je to veľmi dobrý základ. O obsahu sa bude podrobnejšie hovoriť neskôr, napríklad pokiaľ ide o biopaliva, určite nás čakajú veľmi dôležité e, a zaujímavé rozpravy a týka sa to aj ďalších tém, ale ja by som sa chcel teraz zamerať na medzinárodné rokovania o klíme, o ktorých sa tu ešte nehovorilo. To je totiž ďalšia kľúčová otázka. Paríž je ešte ďaleko, až v decembri, ale my vieme, že prečo Kodaň zlyhala, bolo, že všetko sa malo vyriešiť priamo v Kodani. To znamená, že ďalšie mesiace budú veľmi dôležité a kľúčové pre rokovania o klíme. Je potrebné potrebné, aby sme my eh, teraz eh, E, vydefinovali naše vlastné národné príspevky a je to ešte ďalšia otázka a to je otázka tých minus 40%. Ale e, tá otázka stojí tak, čo to vlastne znamená týchto 40%? Budeme vytvárať nejaké medzery alebo budeme robiť niečo, čo by sme mohli predložiť na medzinárodnej scéne, ale veľmi dôležité by bolo, aby aby sme sa vyhli takej medzere, ktorá by sa e, týkala LULU-CF. Čiže je potrebné, aby to, čo predložíme v medzinárodnom meradle, nezahrnalo LULUCF, lebo keby sa tak stalo, by sa vytvorila obrovská medzera, ktorá by bola veľmi zlým signálom. Čiže môžete zaručiť, aby LULUCF sa nestali súčasťou tých minus 40 na tých nadchádzajúcich rokovaniach. Ďakujem veľmi pekne, pán Peliči, za EPDDP. Ďakujem pekne, ďakujem pán predseda. Vážený pán minister, dobrý deň, vítajte. Ja by som chcel e, najskôr obhajovať e, národné záujmy, ale nie je to úplne tak. Každopádne, zo skúsenosti talianskej, ktorá nás nutí nejakým spôsobom reflektovať nad týmito vecami a potom takisto aj zohľadniť ďalej Európsky e, parlament. Hlavne E, ide o 55 komún, ktoré sa nachádzajú na Sicílii a tieto oblasti e, sú plné toxických odpadov, aj radioaktívnych. A takisto sa rozširujú tieto, tieto odpady, teda tieto toxické látky e, tak do vzdušia, ako, teda ako je dioxín, ale takisto aj do riek. Takisto je to epidemiologická, epidemiologická štúdia, pod názvom Sentieri a patologické oddelenie v Neapole, ktoré vyhodnocovalo nejakým spôsobom rizika, ktoré vyplývajú na zdravie ľudí a ktoré sa týkajú napríklad takisto rôznych typov rakoviny. Boli analyzované rôzne typy rakoviny, ktoré spôsobujú tieto toxiny, toxiny v provincii Kazerna. Ďalšia, ďalší poznatok z tejto štúdie hovorí, že je tu veľké riziko aj pre zdravie detí v porovnaní s európskym rozmerom. jediný spôsob, ako odrazuje takéhoto konania je vlastne ten, ten zažívaný, zažívaný, zažívaný postup, e, postup v prípade porušovania e, zmluvy. A toto sú veci, ktoré nakoniec platia e, občania, za ktoré platia občania a nerobí to Únia. Chcem sa preto spýtať, či predsedníctvo chce zabezpečiť nejaké nové e, nástroje e, zásahov alebo intervencie, ktoré budú efektívnejšie, ktoré nebudú znášať len občania a ktoré sa budú odvíjať aj od základných práv európskych občanov E, osobitne e, zamýšľa predsedníctvo priniesť nejaké návrhy, ktoré e, budú smerovať k tomu, tej zásade, že kto z nás nečistuje, tak ten platí. Teraz požiadam ministra, aby vám odpovedal na vaše otázky, ktoré ste mu položili. Ďakujem pekne, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Ďakujem vám za vaše otázky. A myslím si, že tieto otázky sú v podstate tými najdôležitejšími, ktoré sa riešia v parlamente, na rade, ale aj na komisii. No a ja sa vyjadrím detailne k týmto otázkam. A začnem otázkou pána Beleta. Som vám veľmi vďačný, že ste položili veľmi konkrétnu otázku. Hovoríte o reforme ETS, emisné ob- systém obchodovania s emisiami. Pýtajme, pýtate sa, čo chceme robiť. Hovorili ste aj o backloadingu, teda o posúvaní. Hovorili ste o financovaní, využívaní prostriedkov budúcnosti a taktiež ťa pýtate na nové technológie. My teraz na tom veľmi intenzívne pracujeme a chceme mnohé otázky potom zabaliť do takého jedného balíčka, ktorý predložíme. Členské štáty majú rôzne stanoviska a my robíme všetko možné preto, aby sme dobre koordinovali tieto ich stanoviská. A ja skutočne dúfam, že bude možné dospieť k spoločnému, použiteľnému, rozumnému a finančne vyrovnanému riešeniu, čo sa týka všetkých zapojených strán a všetkých účastníkov trhu, tak aby to všetkých uspokojilo. No a dúfam teda, že sa vám to na rade takto podarí. Čo sa týka CO2, nepochybne v budúcnosti budeme na tejto otázke veľmi intenzívne pracovať, ale ideme krok za krokom. No a čo sa týka rezervy stabilizácie trhu, tak to je ten prvý krok a na tom základe potom budeme ďalej vypracovať ďalšie odporúčania, ehm, napríklad čo týka uniku uhlíka a tak ďalej. No a ja dúfam, že som teraz v podstate zodpovedal vašu otázku. Ďalej, pán Grote. Ďakujem aj za vašu otázku. V každom prípade sú vaše otázky veľmi aktuálne. A naozaj ste hovorili o širokom spektre aspektov a je jasné, že za jeden pol rok sa nám nepodarí vyriešiť úplne všetky otázky 100%. Budeme robiť všetko, čo bude v našich silách, aby sme zaznamenali pokrok v tých veciach, o ktorých ste hovorili, čo týka toho zeleného semestra v marci Taktiež lotyšské predsedníctvo bude diskutovať o našich cieľoch rok 2020 od 2020 a budeme hovoriť o tom, ako európsky semester a stratégia Európa 2020 budú ďalej pokračovať. Musíme si stanoviť priority a e, trochu ich aj prepojiť s prioritami digitálnej Európy čo sa týka synergie medzi životným prostredím a inými politikami, tak zelené hospodárstvo taktiež môže viesť k rastu a k rozvoju. Ďalej pani Görling. Vaše otázky sú naozaj vážne. A my súhlasíme že zákony musia byť aj implementovateľné. Musia viesť k zlepšeniu situácie, ale čo týka ambícií v oblasti životného prostredia, tak tie nesmieme e, znižovať. Pán Herbrandy. sa týka eh, odpadového hospodárstva, tak tu má rada všeobecné cieľe, ktoré sme podporili. Ide tu o hospodárske využívanie zdrojov a zlepšenie právneho rámca odpadového hospodárstva. A máme, toto nám pomáha aj pokročiť v našom 7. rámcovom programe. Máme strategické ciele Európy 2020, kde to naďalej rozvíjame, sme pripravení k ďalšej práci a základom nám bude e, návrh textu, ktorý mám pred sebou. Komisia sa snažila tento odpadový balíček stiahnuť, ale čo sa týka ambícií a iných rôznych aspektov, tak o tom sa všetkom diskutovalo, ale veľká časť členských štátov je pripravená pracovať konštruktívne, angažovať sa, nájsť spoločného menovateľa v, prí, v súvislosti s súčasným návrhom komisie. No a podobne ako váš výbor, tak aj my budeme na tom naďalej pracovať. Sme pripravení pokračovať práci, ktorá už bola začatá. A samozrejme, budeme koordinovať medzi sebou členské štáty, Vieme, čo chceme robiť a uvidíme, ako sa k tomu postaví komisia, aké budú aj ďalšie kroky, nakoľko budú ambiciozne ich ciele, kedy sa zverejnia konkrétne návrhy a na tomto základe budeme potom ďalej pracovať. Pán Herbrand, vy ste hovorili aj o rôznorodosti druhov, o biodiverzite. To je jedna z najdôležitejších otázok pre lotyšské predsedníctvo. Aj komisia už začala pracovať na konkrétnej legislatíve, ale táto práca bude trvať dlhšie než naše predsedníctvo. No a neformálna ráda sa využíva preto, aby sa diskusie začali viesť a tam teda diskutujú experti intenzívne. Pani Konečná. Takže rada veľmi pozorne sleduje otázku kvality ovzdušia v Európe. Kvalita ovzdušia súvisí aj s prípadmi rôznych chorôb a ja súhlasím, že je veľmi dôležité, aby Európska únia dbala na zdravie občanov EÚ aj v budúcnosti a naše predsedníctvo bude naďalej pracovať tejto otázky, Čisté vzdušie je veľmi dôležité. Aj členské štáty musia intenzívne spolupracovať, aby sa platná legislatíva na ich území riadne implementovala. A čo sa týka TTIP, aj tá otázka tu bola položená. Ekologické normy v EÚ sú jedny z najprísnejších vôbec na svete. Pokiaľ nie je úplne najlepšie, tak určite jedny e, z najlepších, je to jedna z najlepších vecí, ktorú sme kedy dosiahli a preto musíme e, naďalej rokovať o TTIP, čo sa týka implementácie ekologické normy musia sprevádzať celé toto rokovanie a my ich budeme naďalej obhajovať a brániť. Ďalej, pán Eckhout. Čo sa týka medzinárodného rokovacieho poriadku, rokovania a európskych cieľov. Tento rok bude extrémne dôležitý v tejto súvislosti a my naozaj dúfame, že v Paríži budú pracovať efektívne. Dôležitým krokom bola konferencia v Lime a tam sa pokročilo v súvislosti s mnohými otázkami a to taktiež vďaka intenzívnej práci rady a záverom rady. A tam vidíme, že klimatické zmeny sú pre nás veľmi dôležité a tu máme vodcovskú úlohu. A práca v Lime bola úspešná vďaka talianskému predsedníctvu, ktoré dobre koordinovalo členské štáty EÚ a som veľmi spokojný že sme boli zastúpení na tej najvyššej úrovni, práca tam bola veľmi konštruktívna, naše stanoviska boli veľmi podobné a diskusie a rokovania boli ťažné, ale férové a myslím si, že, som, že sme dosiahli veľa z našich cieľov. Tento rok bude ale rozhodujúci. Sme pripravení teraz v prvom pol roku intenzívne pracovať a v Genfe a v Bone obhajovať naše spoločné stanovisko. Budeme intenzívne spolupracovať s aj komisiou. Čakáme na oznámenie komisie. A ja som mal veľmi dobré stretnutie s um, ministerkou životného prostredia Luxemburska. To je predsedníctvo, ktoré príde po nás. A všetko sme to predebatovali, aby sme potom v Paríži mohli ďalej efektívne pracovať. Aj Francúzsko bolo veľmi aktívne. Aké kroky môže Európa urobiť, aby sa jej podarilo e, dosať ten cieľ redukcie o 40 Takže prvý návrh je nasledujúci. Systém ETS musí byť vylepšený. Ďalším krokom sú potom obnoviteľné energie a vy ste hovorili aj o LULUF, teda LULU SF, pardon. V plnom obsahu, alebo do úplne sme tieto otázky ešte neobjasnili, takže ešte sa o tom bude na rade diskutovať. Takže nepochybne je ale extrémne dôležité, aby v členských štátoch sa vo všetkých oblastiach zachovali a rešpektovali vysoké ekologické normy, štandardy. A my sme počuli, že v niektorých krajinách majú ľudia väčšie obavy v súvislosti s ovzduším, vinných zase v súvislosti s odpadom, ale musíme aktívne pracovať, aby v každom európskom regióne sa tieto otázky riešili a aby každý európsky občan videl jasný pokrok. Ďakujem. Teraz začneme s druhým kolom otázok. Prosím kolegovia, minútu a pol máte každý na otázku a začneme pani Elizabeth Gardini. Sí, grazie. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať e, e, prítomnému ministrovi, popriať e, úspešnú prácu, pokiaľ ide o toto prvé predsedníctvo rady zo strany Lotyšska. Chcela by som sa vrátiť k otázke o kvality ovzdušia, pretože je to veľmi citlivá téma aj pre našich občanov. Ja sa ale domnievam, že pokiaľ ide o parlament, je to aj problém metódy a toho nastavenia časového pretože nevieme celkom, e, koľko bude trvať takéto, tak aké dlho trvanie to bude mať, e, aké správy sa objavia. A pokiaľ ide o tú podstatu veci, istotne budú krajiny, ktoré e, sú príjemcami, tak povediať, aj tohoto znečistenia, ktoré pochádza mimo ich hraníc. A je pravda, že niektoré krajiny to, povedzme, nesprávnym spôsobom k tomu pristúpili porovnaní s tými e, krajinami, ktoré úprimne e, deklarujú a tieto problémy, ktoré majú v oblasti kvality ovzdušia a k tomu tak aj pristupujú. Pokiaľ ide o takéto pozastavenie, tak, takéto pozastavenie účinku, tak treba si ujasniť, kto tie e, veci robí správne a kto tie veci troška obchádza Ďalej s potešením konštatujem, že chcete zabezpečiť koherentnosť a pokračovanie e, tých politik v oblasti životného prostredia, takisto lepšie fungovanie vnútorného trhu, to je medzi vašimi prioritami a takisto aj no road machinery medzi vami prioritami, čo to má znamenať, keď viete mi vysvetliť. Ďakujem pekne. Pani Bonafé. Grazie, presidente. E, ďakujem pekne. Vážený pán minister, e, chcel by som predovšetkým sa stotožniť e, do veľkej miery s tými prioritami, ktoré ste formulovali na nadchádzajúci semester. E, udržateľnosť životného prostredia, to budú stále kľúčové slova, ale vy ste hovorili o tom, o, o, o tých veciach, ktoré sa týkajú z toho boja, pokračovania boja, ktorý sa týka aj e, ďalších návrhov, návrhu komisie, ktorá chce stiahnuť jeden z, jeden z programov, ktorý sa týka odpadov a ktorý sa objavuje v rámci balíčka, ktorý sa týka kruhového hospodárstva, circular economy. Ale nevenovali ste sa ešte úplne hĺbkovo tomuto návrhu, vlastne nebude na to ani čas, ale ja sa chcem e, spýtať, ako to bude fungovať, aby to nebolo len na poli teda životného prostredia, aby sa to netýkalo len trvalej udržateľnosti, ale aby ste sa zamerali na otázku zamestnanosti hospodárstva, e, ak chceme teda vystúpiť z krízy, musíme sa zamerať na nové technológie, na ekologické hospodárstve, musíme ísť smerom rastu, ktorý bude ekologickejší. Spomínam si veľmi dobre kolegu Bene, ktorý v Štrasburgu e, minulý týždeň teda každopádne nebolo dosiahnutá e, dohľadceho uznesenie, ktoré sa týkalo návrhu komisie, ale bola tu veľká väčšina, ktorá sa týkala väčšiny pozmeňujúcich návrhov, ktorá smerovala k tomu, aby nestiahla komisia tieto dva predmetné návrhy to je signál, že na pôde parlamentu je dostatočná vôľa pokračovať v tejto práci. Ja sa vás chcem spýtať, či už máte, zamýšľate nejaké konkrétne kroky, konkrétne akty, e, ktoré by ste mohli ďalej forsirovať v týchto dvoch dôležitých oblastiach, hlavne pokiaľ ide o odpady. Ďakujem pekne, pán Piega. Thank you Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Takže mám dve otázky, pán minister. Tá prvá súvisí so smernicou o plodinách GMO geneticky modifikovaných a členské štáty budú mať autonómnu možnosť zakázať úplne pestovanie takýchto plodín na svojom území. Samozrejme, je to cezhraničný problém. A pán Juncker oznámil, že sa implementácia ustanovení smernice bude monitorovať, predovšetkým čo týka otázky autorizácie pestovania plodín e, GMO. Toto je veľmi dôležitý problém. Myslíte si, že by predsedníctvo sa taktiež malo zúčastniť na monitorovaní implementácie tejto smernice a myslíte si, že sú potrebné nejaké špecifické opatrenia na úrovni rady, tak aby členské štáty, ktoré chcú zakázať pestovanie takýchto plodín na svojom území, mohli spolupracovať so svojimi susedmi, ktorí povolia toto pestovanie. Ďakujem. Thank you very much. And now, Ďakujem. A teraz pán Torvalds. Eh, thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. A vítam pána ministra na parlamente. Mňa by zaujímal váš kontext, odkiaľ ste prišiel, zišiel, aby som vás mohol posúdiť. Ja som si zistil, že ste úzko spolupracovali s pánom Dombrovskisom a tým pádom je jednoduché sa vás priamo opýtať, kto bude pánom, vy alebo Dombrovský v priebehu rokovaní, kto bude šéfom. Vy ako predstaviteľ predsedníctva by ste mali to viesť, ale mňa by zaujímalo, akú úlohu chcete hrať. Ďakujem. Thank you very much. And now... Ďakujem a teraz pán Ek. Danke, Herr Vorsitzender. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánu ministrovi Gerhardcovi aj za predstavenie priorít eh, predsedníctva rady. Ja som pri vašej prezentácii tam nepočul jednu tému, na ktorú by som vás chcel upozorniť. Od začiatku roka 2013 v Európskej únii máme zákaz pokusov na zvieratách na, za kozmetickými účelmi. A tuto preto ehm, veľa ľudí si súhlasilo, bol to dôležitý krok, avšak naďalej ľudia kritizujú pokusy na zvieratách. A toto oprávnenie viac než 800 e, tisíc zvierat bolo, zomrelo pri vykonávaní programu REACH. No a máme zvieratá, ktoré zomierajú pri testovaní chemikálií, pri pokusoch, kde vlastne už existujú aj alternatívy, kde sa nemusia používať pokusné zvieratá. Takže máme tu agent, Ruskú agentúru pre chemikálie, spadajú tieto pokusy. Toto rieši už aj Európska ombudsmanka. Takže dve otázky. Čo sa týka pokusov na zvieratách, podniknite ďalšie kroky, tak aby ste e, zredukovali e, tieto pokusy, alebo sa zasadíte aj za zákaz. Týkalo Eh, by sa to teda tých iných pokusov nie za kozmetickými účelmi, to by bol druhý ďalší dobrý krok. No a druhá otázka, lotišské predsedníctvo, čo urobíte proti explicitnému ignorovaniu metodiky REACH, kde sa hovorí, že musia byť povinne vykonávané pokusy bez zvierat, pokiaľ tá alternatívna existuje, pretože sa to nedieje a často zvieratá sú používané, používané, aj keď to nie je treba. Takže, pán Gerhard, prosím, Čuruj predsedníctvo preto, aby zabránil ďalším pokusom na zvieratám, pretože ako hovoril Mahatma Gandhi, tak e, zvieratá sú tým najzraniteľnejším na svete. Ďakujem. Prosím, kolegovia, všetci držte sa e, toho stanoveného času 90 sekúnd a teraz bude hovoriť pán Šlek. Chairman, uh, I will continue my speech in Croatian. Ďakujem, budem hovoriť po chorvátsku. Takže, mm, vážený pán minister, som veľmi rád, že v vašej úvodnej prezentácii ste taktiež hovorili o tom, že budete trvať na pokračovaní e, práce na e, cirkulárnom hospodárstve a e, príslušnej legislatíve, takže mám nasledujúce otázky. Takže jednou z dôležitých zložiek tohto legislatívneho balíčka je a skutočnosť, že by sa mali e, uzatvárať niektoré polia, že by sa mali uzatvárať skládky. Ale v podstate to len priniesie náklady budúcej generácii. Ďalej, čo sa týka lehôd, Máme tu e, lehotu do roku 2020, ale pokiaľ budeme pokračovať rovnakým tempom, tak sa nám to nepodarí. Čo sa týka skládok, tak aj Európska komisia e, súhlasí s tým, že je to nebezpečenstvo do budúcnosti. Avšak musíme si uvedomiť, že toto nesúvisí len so životným prostredím, ale s ďalšími dôležitými otázkami Napríklad na skladky sa vozia drahocené súroviny, z ktorých by sa mohla vyrábať energia. Takže medzi tomu, aby sme tieto drahocené zdroje využívali, tak jednoducho vyvezieme na skladku a potom importujeme energiu z Ruska a z iných štátov. Takže to nie sú len otázky životného prostredia, ale aj energetické účinnosti a dodávok energie do EÚ. Takže moja otázka je, aké sú vaše plány, čo chcete robiť aby ste zaviedli potrebné e, opatrenia, zmeny e, do tohto legislatívneho balíčka. My vieme, že na rade ministrov pre životného prostredie všetci povedali, že treba na tom pracovať, ale vyzerá to tak, že komisia toho chce stiahnuť. Ďakujem. No, Mr. Lafronte. Grazie, Presidente. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem pekne za prípravnosť ministra odpovedať na naše otázky. E, chcel by som hovoriť o zneužívaní plastov. Hovorilo sa o tom e, mnoho aj po dohode, ktorú sme nedávno do, do, ktorú sme dokázali uzavrieť s radou. E, podľa toho kompromisu by mali členské štáty pristúpiť k istým opatreniam do roku 2018, tak aby znížili podiel takýchto plastov a potom, aby to pokračovalo ďalej krokov aj v roku 2025. To je nevyhnutné na harmonizovanie situácií v Európe z dôvodu rozdielov, ktoré panujú medzi e, členskými štátmi. E, sú tu rôzne e, teda pokuty, ktoré platia iným spôsobom a aj iné miery zneužívania. Ale sú tu isté pochybnosti zo strany komisie. Komisár Timmermans povedal v decembri, že a potvrdil teda to, čo rada spravila, teda obmedziť tú, tú herné pole pre členské štáty aj nevyhnutné pred tým, ako bude transponovaná e, smernica do jednotlivých legislatív, treba to ešte doladiť. A ten návrh e, má prísť do roku 2000, tomto roku 2015 a chcem sa spýtať, či chcete naďalej takto pokračovať, či chcete nejakým spôsobom brániť komisii, aby e, legislatívne postupovala sama. Ďakujem pekne. A teraz pani Dornáno. Merci, euh, monsieur le président. Monsieur le ministre. E, ďakujem, pán predseda, vážený pán minister. E, otázka klímy umožňuje niektorým politickým silám ospravedlniť globálnu, globálnu politiku e, tak, ako keby budúcnosť nemala nejakú, nejaký význam. Pokiaľ ide o ciele v oblasti životného prostredia, znečisťovania, e, bioodpad, e, bio, e, e, diverzity a podobne e, neunikajú pozornosti Európskeho parlamentu. Mám dve otázku. Aké reálne a e, realistické perspektívy navrhujete pre tento výbor? Ako vnímate realizovateľnosť navrhovaných politik? Najmä pokiaľ ide o ambíciu OSN e, v tejto oblasti. Akú záruku by ste mohli poskytnúť v, a v akých oblastiach? Ďakujem za vašu odpoveď. A teraz pán e, Kalen Florence. Áno, ďakujem pekne, vítajte. E, pán minister, ste 51. E, ministrom rady, ktorého tu zažívam a chcem vás pozbudiť k tomu, aby ste troška zabudli na svoju dobrú výchovu v nadchádzajúcich šiestich mesiacom a aby ste naozaj ukázali tie ramená aj voči kolegom. E, kolega, ktorý vystúpil veľmi mnou, má pravdu, keď povedal, že sme videli viacero e, malých členských štátov, ktoré spravili veľký kus roboty. A hneď začnem s mojou obľúbenou témou a to je odpadové hospodárstvo a cirkulárne hospodárstvo. Bohužiaľ, e, podpredseda Európskej komisie E, v tejto chvíli ešte trpí troška na slepotu, pretože sa domnieva, že je to zelená kniha, ale on si to nenaštudoval. Ide o oveľa viac. Nejde tak ani o ekologickú zelenú politiku, tak povediac, ale ide o hospodárstvo, ekonomiku. A ja dúfam, že aj v jeho krajine to tak bude pochopené. Takže e, na tejto veci musíte naozaj ďalej tvrdo pracovať. To je obrovská príležitosť pre Európu, v rámci kontinentu, kde je veľa exportérov e, výrobkov a samozrejme logicky máme aj veľkú potrebu importovania e, nerastných surovín. A ak tie suroviny budeme tak nesprávne používať, ako to robíme v tejto chvíli, tak potom jeden deň nás to nepríjemne prekvapí. E, naozaj by som vás chcel poprosiť, aby ste túto politiku vnímali ako politiku zameranú, zacielenú do budúcnosti aby ste sa e, posnažili s komisiou aj s radou a mimochodom nepotrebujeme všetko úplne zrovnoprávňovať, postaviť na rovnakú úroveň. E, tie štandardy alebo normy, ktoré platia v Rakúsku, nemusia platiť v Rumunsku, v Bulharsku musíme byť troška tolerantní, nedokážu to robiť všetci rovnako rýchle, ale musíme to robiť, vy ste na to správny človek, ktorý to má zabezpečiť a môže vás len podporiť. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. teraz pán Dans. Thank you very much. Um... Eh, ďakujem vám pekne, ďakujem pán minister za vaše vyjadrenia. Eh, osobitne oceňujem to oznámenie, ktoré ste urobili týkajúce sa priorit vášho predsedníctva a toho, že budete eh, vyvíjať sústavný tlak na to, aby sa pracovný program komisie zaoberal aj e, otázkami, e, ktoré súvisia aj s niektorými už e, predloženými témami. Chcel, potreboval som však bližšie vysvetlenie týkajúce sa toho, čo robí rada v oblasti Balika Eko, najmä pokiaľ ide o nové limity na rok, do roku 2030. My v parlamente trváme na to, aby sa tu dosiahol pokrok, pretože vzhľadom na to, že e, tieto e, balíky, ako sú ekoty a ďalšie, E, takisto maličky týkať sa obehové, obehové hospodárstva. To sú veci, ktoré si vyžadujú ďalšiu pozornosť. Predpokladám, že vy vnímate naše pôsobenie ako dôkaz toho, že to považujeme za dôležité a pokiaľ by ste e, potrebovali o tom ďalšie dôkazy, povedzte nám to a my s veľkou radosťou poskytneme príslušné informácie. Ďakujem. Ďakujem, pán Duncan. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj pánovi ministrovi. Ehm, E, myslím si, že pokiaľ ide o Limu, tak e, tie skúsenosti boli dosť rozpačité, pretože očakávania boli veľké, ale výsledky boli veľmi rozčarujúce. Mnohé ekonomiky a mnohé krajiny jednoducho nie sú schopné odpojiť sa od e, uhlíka a je treba nájsť spôsob, ako to všetko zmierniť a nájsť cestu, ako zabezpečiť, aby sa nízkouhlíkové ekonomiky e, nízkouhlíkové hospodárstvo stalo skutočnosťou a už je najvyšší čas aj pristúpiť k CCS, ale Zaujímalo by ma, čo vaše predsedníctvo mieni urobiť v súvislosti s eh, zachytávaním a uskladňovaním mm, uhlíka. My v Škótsku už máme prevádzku, ktorá by už mala byť spustená eh, a pokiaľ ide o CCS, tak aj naďalej sa budeme usilovať o decoupling. V opačnom prípade eh, by sme nedokázali, že v rámci EÚ sa nesnažíme odpútať od našej uhľovodíkovej základne. Pane Šierkebik. E, ďakujem. E, pán predseda, som veľmi rada, že tu máme medzi sebou pána ministra. My v Holandsku, ale a celej EÚ. Máme obrovský záujem o to, v akom stave sa nachádza e, naša príroda. A v marci e, e, napríklad bola, a týka sa to aj článku 30 a 31 smernice o vtáčich biotopoch. Vzhľadom na to, že v českých štátoch vrátanie Holandska uplatňovanie eh, politiky súvisiace z Natura 2000 eh, eh, pokrývkava máme situáciu, keď sú polnospodári už Ehm, celé e, stovky obrábajú pôdu, ale sú nutení e, s tým prestať. My potrebujeme mať stabilné polospodárstvo a uplatňovať politiku ochrany prírody. Toto sa všetko musí navzájom zosúľadiť budeme to schopní urobiť, budeme schopní zabezpečiť, aby polospodárstvo a e, ekológia dokázali navzájom e, koexistovať. To je dôležitá otázka, pretože naozaj je potrebné prijať politiky, ktoré by to zabezpečovali. Ďakujem. Pán Gerhard, bolo veľmi dobré, keď sme videli, že e, priorita patrí, že, že klíma patrí k prioritám lotišského predsedníctva a dúfam, že toto predsedníctvo dokáže vyslať veľmi silné posolstvo, pretože EÚ to potrebuje. Pokiaľ ide o mňa, myslím si, že rámec 2030 pre klimatickú a energetickú politiku e, spolu s príslušnými legislatívnymi návrhmi. To sú tie najnaliehavejšie veci, ktorým treba venovať pozornosť. V prvom rade by mala komisia čo najskôr predložiť príslušný legislatívny návrh a myslím, že je nevyhnutné, aby ste s ňou v tejto súvislosti účinne spolupracovali. Predsedníctvo musí takisto pripraviť príspevok EÚ k medzinárodnému e, podujatiu týkajúcemu sa klímy v Paríži. Aké plány máte na zabezpečenie úspešnej prípravy na Paríž? budete e, pripravení predložiť legislatívny návrh na MSR a ETS. Zaujímalo by ma, akým spôsobom chcete zabezpečiť prechod k stabilnému uhlíkovému trhu a pritom zabezpečiť konkurencieschopnosť Európskej únie. Ďakujem. A teraz pán Vitema. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán minister, za vašu prítomnosť. Ja mám otázku týkajúcu sa Natúry 2000. Máme veľa problém, problémov s implementáciou tohto programu. Jedným z tých problémov je, že eh, jednotlivé oblasti spadajúce do eh, Natúry 2000 sa líšia v jednotlivých eh, krajinách, pretože tieto uplatňujú rôzne kritéria. V hraničných problémoch, pohraničných či prihraničných oblastiach by to mohlo spôsobovať rôzne rôzne e, problémy a nie je zabezpečená rovnosť podmienok v rámci celej EÚ, čo je problémom hlavne pre podnikateľov. E, máte v úmysle urobiť niečo na riešenie tohto problému ďalej? Ste pripravení e, zisťovať a vyhodnocovať problémy súvisiace so sociálnymi a ekonomickými problémami pre podnikateľov? Pani Garcia Pérez. Ďakujem. Pán minister, hovoríme o biodiverzite. Hovorili ste o neformálnom stretnutí ministrov pre životné prostredie, kde sa bude hovoriť o tejto otázke. A ja vám chcem predstaviť konkrétny prípad. V Španielsku máme nový zákon o e, tom, že sa dá zmeniť e, územie, ktoré zhorelo, e, teda 30 rokov po požiari, sa, to, tam môžu nasať nejaké zmeny. Je to proti špekuláciám namierené. Viem, že nemáme spoločnú lesnickú politiku, ale máme biodiverzitnú stratégiu a členské štáty musia zaručiť, že majú plány, kde majú e, opatrenia proti požiaru. Takže mňa by zaujímalo, či si myslíte, že táto zmena legislatívy v súvislosti s lesmi v Španielsku protirečí európskej stratégie o biodiverzite. A toto stretnutie ministru životného prostredia, tam by možno mohli vytvoriť nejakú iniciatívu, ktorá by zaručila našim lesom, že sa s nimi nebude špekulovať. Ďakujem. Thank you. And now Madame Angstrom. Uh, minister, thanks for coming. I would like to bring up a question. Pán minister, ja by som mala veľmi dôležitú otázku z hľadiska občanov. Informovali nás, že sa budete zaoberať aj otázkami bezpečnosti potravín. Otázka je, čo urobiť s klonovaním. Klonované E, potraviny e, nie sú predmetom spolurozhodovania, vyžadujú si len súhlas za absolútnu väčšinu v rade. E, súhlasíte s prístupom komisie, že žiadna vysledovateľnosť nie je potrebná v prípade klonov, alebo sa prikláňate skôr k pozícii EP, ktorá hovorí, že by sa mali pri najmenšom označovať eh, descendenty klonov. Ďakujem, pán eh, Demesmaker. Eh, vážený pán minister, ja by som sa chcel vrátiť k otázke, respektíve k odpovedi, ktorú ste už poskytli na otázku týkajúcu sa odpadu a obehového hospodárstva. Povedali ste, že máte v úmysle pokračovať na základe súčasného návrhu, to vítam, ale je tu jeden problém a ten súvisí s výkladom eh, komisára Timmermansa, ktorý uviedol na plenárke minulý týždeň Nepresvedčil ma o odhodlanie komisie udržiavať dostatočne vysokú mieru svojej ambicioznosti. Mňa by zaujímalo, čo má komisia skutočne v úmysle urobiť, pretože v skupine existujú isté signály o tom, že by tu mohol byť problém a dúfam, že bude v tomto smere naďalej pokračovať úsilie v doterajšom smere. Dúfam, že vy s nami v tomto smere budete spolupracovať a pokiaľ ide o environmentálny rozvoj, e, rast zamestnanosti, e, lepšie využívanie súrovín a tak ďalej. Tu vám môžem povedať za skupinu ECR, kde sme 4. marca naplánovali E, podujatie týkajúce sa e, osvedčených postupov tu vo Flamsku a chceme zistiť, čo sa dá urobiť v oblasti obehového hospodárstva. Želám vám veľa úspechov. Teraz pán Gazbacher. No, no, OK. Vlastne nie. Ale pán Baláš. No. Ani ten nie. Request and then, okay. Mr. Ma, mal som tu tú žiadosť. Uh, yes, thank you, Chair. <laughs> Pán Poc. Áno, ďakujem. Vítajte, pán minister. Som veľmi rád, že si môžete vypočuť moju otázku. Bude veľmi krátka. E, týka sa asking every presidency two years ago, how you will endokrinných disruptorov a mňa by zaujímalo, ako chcete riešiť túto otázku, ktorá je mimoriadne závažná nielen z hľadiska ochrany zdravia, ale aj životného prostredia a biodiverzity, e, ktoré ste e, uviedli ako jednu z vašich priorít. My ešte stále čakáme e, na riešenie e, istých prekážok, ktoré tu existujú a sú veľmi e, veľké. Čiže aký, akým spôsobom má vaše predsedníctvo v úmysle postupovať, či sa budete usilovať dotlačiť komisiu k tomu, aby prijala rámcovú politiku, ktorá by sa týkala endokrinologických disruptorov? Ďakujem a teraz posledná otázka, pani Kadenbach. Äh, eh, ďakujem pekne, vážený pán minister. Poprvé veľmi ma teší, že ste oznámili, že v maji bude zorganizovaná veľká konferencia, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, alebo teda prírody a biodiverzitu. Ja mám otázku, ktorá ešte dnes nepadla pokiaľ si dobre spomínam, tak Lotisko patrilo k tým krajinám, ktoré sa vyslovili za to, že aspoň by sme mali mať nejaký prechodný zákaz, respektíve e, nejaké obmedzenie neonikotinoidov. E, takýto dočasný e, zákaz skončí na konci roku 2015 a na konci mája komisia pristúpi k review, preskúmaniu nových informácií v tejto súvislosti, pokiaľ ide o takýto prechodný zákaz ako z vašej strany e, plánujete pokračovať? Akým spôsobom teda sa hodláte pustiť do tejto témy? E, podľa tých e, existujúcich poznatkov by sme mali smerom k všeobecnému zákazu a ďalšie nikotinoidy, respektíve pesticídy, by mali byť tiež ďalej stiahnuté z obchodného reťazca, teda z obchodu. Chcem aké, vedieť, aké je vaše stanovisko. Ďakujem veľmi pekne a teraz dáme slovo ministrovi Kasparsovi Gerhardcovi, aby odpovedal. Liels paldies, eh, potiešam ļoti nozými, un Áno, ďakujem veľmi pekne. Boli veľmi zaujímavé a zmysluplné otázky. A ja teraz rýchle prejdem k odpovediam. Viaceré poslanky, zvedú poslanci e, sa dotkli otázky obehového hospodárstva. Ja som veľmi vďačný za takto položené otázky. Pán Florence, pani Bonafé, tiež položila podobnú otázku. A aj ostatní. OK. OK we can uh, continue. Ja. Yeah. Uh, Dobre, už môžeme pokračovať. Čiže to obehové hospodárstvo. Zaznelo tu, že toto obehové hospodárstvo je jednou z budúcich, alebo sporiem eh, hospodárstva budúcnosti, a je to dôležité aj z pohľadu e, vývoja životného prostredia. E, v budúcnosti už dnes e, sme svedkami toho, že kríza, ktorá nás postihla, jasne odhalila, že technológie budúcnosti sú tie, ktoré budú zaznamenávať najrychlejší rast. Je tak tomu dnes a bude to tak aj v budúcnosti. Ja súhlasím s pánom Florencom, že každá krajina musí zvládať osobitné výzvy, osobitné situácie. Aj chorvátsky kolega poukázal na to, že sú tu isté osobitnosti, špecifika krajín, ktoré treba zohľadňovať. Samozrejme, odpadové hospodárstvo obeho, a odpadové, teda odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo to sú veci, ktoré úzko súvisia, ktoré musia byť aj riešené spoločne. Dnes v súčasnosti môžeme vlastne o tom diskutovať, aký veľký e, bude tento význam, ako ambiciózny e, bude návrh komisie, ale ako som už e, povedal v decembri na Rade pre životné prostredie, viaceré krajiny sa vyjadrili v prospech pokračovania prác. A Lotyšsko ako krajina, ktorá má predsedníctvo, je pripravená pokračovať v práci. A v prípade, že komisia predloží nový návrh, tak sme pripravení aktívne participovať. Otázka pani Gardiny sa týka kvality ovzdušia a spolupráce zraničnej. A aj s českými kolegami som o tomto hovoril, diskutovali sme o tejto otázke a pokiaľ ide o zlepšenie kvality ovzdušia, tak to je veľmi dôležité pre každú krajinu, pre každý zdroj znečistenia. Treba pracovať osobitne s, každou, s každým zdrojom znečistenia. Lotické stanovisko je také, že je treba nevyhnutne implementovať súčasnú legislatívu a v prípade, že majú prichádzať nové iniciatívy, tak sme pripravení aktívne na tom pracovať eh, na rade a koordinovať eh, jednotlivé kroky. No road, machinery, na návrhy, ktoré sa týkajú týchto záležitostí. Myslím si, že takéto návrhy musia byť e, aktuálne. V každom štáte treba posúdiť situáciu, tie, tá je samozrejme iná, ale my sa to pokúsime koordinovať takým spôsobom, aby sme boli schopní nájsť riešenie uspokojivé pre všetkých e, a teda akceptovateľné. Mnohí rečníci hovorili o, bio, o biodiverzite a o rôznych e, faktoroch, ktoré na to vplývajú. E, Zvoraznila sa dôležitosť biodiverzity. E, Španielskí kolegovia to vyzdvihli a takisto sa hovorilo o tom, že aj na neformálnej rade to má byť predmetom širokej diskusie. Tak sme to aj naplánovali. A my budeme diskutovať o tejto biodiverzite a o tých rozmanitých faktoroch. sme teda pripravení, na jednotli- e, pripravení pracovať na jednotlivých návrhoch. Takisto sme pripravení diskutovať o tom, ako dokážeme zosúľadiť biodiverzitu s obnoviteľnými zdrojmi. A takisto sme pripravení pozrieť sa a posúdiť situáciu vo všeobecnosti táto správa, ktorá sa týka e, situácií v jednotlivých členských štátoch, ktorá sa týka biotopov, ktorá sa týka teda biotopov pre štátstvo a ako sa bude vyvíjať situácia konkrétne, tak e, všetky tie správy, ktoré dostaneme v tejto veci, budú dobrým podkladom pre nás, aby sme ďalej dokázali aktívne pracovať v otázke biodiverzity. Boli spomenuté takisto aj eh, geneticky modifikované organizmy GMO. Eh, v tomto kontexte chcem najskôr poďakovať talianskému predsedníctvu, takisto chcem poďakovať Európskemu parlamentu a osobitne výboru Envy za to, že došlo k takejto dohode. Takáto dohoda dá možnosť členským štátom eh, ovplyvňovať obeh takýchto potravín, takýchto GMO potravín, no produktov. Čiže musíme sa tejto otázke venovať aj legislatívnej úprave. E, som naozaj vďačný predsedovi komisie a pán Juncker, predseda, sa vyjadril, že v najbližšej dobe e, bude táto vec ešte bližšie riešená a my e, pracujeme s cieľom ešte lepšej legislatívy tejto v tejto oblasti. A na záver, nechcem povedať, že úplne na záver, e, ale každopádne zaznela otázka, ktorá sa týkala klonov, klonovania. Lotyšské predsedníctvo bude aktívne pracovať na tom, aby posúdilo možnosti kompromisu, tak aby nedošlo k zopakovaniu situácií z roku 2011. Veľmi aktívne budeme sledovať e, konanie Európskeho parlamentu a v tejto otázke sme pripravení spolupracovať. Toto je veľmi e, citlivá vec. Je to dôležité pre členské štáty a veľmi dôležité aj pre samotných občanov EÚ. Endokrinné disruptory, látky, ktoré narúšajú endokrinný systém. E, naozaj je to dôležitá otázka. Sme pripravení aktívne na tom pracovať, keď komisia príde s legislatívnym návrhom. Okrem toho ešte zaznela otázka, či budeme pracovať s pánom Dobrovskisom. Pán Torvald položil túto otázku. Ja som mal možnosť pracovať s pánom Dobrovskisom. On bol našim eh, premiérom a pracoval na prekonaní tej krízy. Tie otázky, ktoré, s ktorými sa potýkame, sú komplexné. Eh, nemôžeme samozrejme odhľadať od politiky rastu, politiky, politiky sociálnej. To všetko treba vidieť e, v celistvosti. Budeme pracovať samozrejme aj s inými komisármi a budeme pracovať na tých otázkach, ktoré sa týkajú životného prostredia. Viaceré otázky sa týkali jednotlivých iniciatív. Napríklad pán Duncan položil podobnú otázku a takisto otázky, ako je možné pokračovať v tej práci, ktorá už začala e, v Lime. Aké konkrétne kroky by bolo možné podstúpiť? Ako som už povedal, závery rady e, z oktobra sú historické. 40-percentné zníženie to je veľmi dôležitý krok a tým pádom je Európa predvoji, aj teda takou hnacou silou, pokiaľ ide o diskusiu ohľadom klimatických zmien a teda riešenia aj spoločného. Viaceré návrhy eh, boli prezentované. Hovorilo sa o emisiách CO2, o prerozdelení. Sú tu aj iné návrhy ktoré sa týkajú napríklad zachytávania CO2. A my sme pripravení veľmi aktívne tieto veci riešiť na úrovni rady, tak aby sme dokázali vyčerpať všetky dostupné možnosti. Spolupráca bude dôležitá na to, aby sme sa dopracovali ku konkrétnym výsledkom práce. V Lime sme boli svedkami veľmi dobrého zastúpenia EÚ, teda aj delegácia Európskeho parlamentu veľmi aktívne pracovala a veľmi intenzívnym spôsobom prezentovala svoje názory a ja si myslím, že výsledky z e, Limy sú lepšie ako to, čo sa na mieste prezentovalo. Dokonca to bolo pozitívnejšie, ako bolo predpokladané tam. Ďakujem veľmi pekne všetkým. Možno nie všetky otázky boli zodpovedané, ale ako som už povedal, som pripravený spolupracovať s parlamentom v každej forme a som e, pripravený pozvať aj všetkých tých, ktorí prejavia záujem do Lotyšska a bude aj konferencia zorganizovaná. Som pripravený diskutovať s vami a veľmi podrobne hovoriť o tých konkrétnych veciach a ďalej vás informovať o návrhoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán minister. Ďakujem pekne za tieto názory a za možnosť, ktorú ste nám dnes dali vypočuť si priority v tej oblasti, v jednotlivých oblastiach pôsobenia lotického predsedníctva a takisto za to, že ste boli ochotní zodpovedať požiadavky našich kolegov. Teraz si dáme minútovú pauzu a dáme príležitosť pánovi ministrovi, aby opustil rokovaciu miestnosť a potom budeme o minútu pokračovať v schôdzi. Dear colleagues. Takže vážení kolegovia, máme časový sklos. Musíme začať hneď s ďalším bodom nášho programu. Ďalším bodom je teda... Prosím, vy, čo chcete odísť, tak to tak urobte rýchlo a dajte nám možnosť pokračovať v práci. Dobre, takže a teraz ďalší bod programu, bod 6. Je to naše stanovisko ohľadom iniciatívnej správy o TTIP e, z výboru INTA. A teraz už dám slovo Bartovi Stásovi, ktorý je našim spravodajcom, aby nám predstavil stanovisko výboru. Ďakujem kolegovia, takže chcem vychádza, vychádza z toho, že jasne poviem, že TTIP je teda dodavolnom obchode medzi USA a EU. Nie je to len také nejaké rokovanie obchodných otázkach, ale je to náš najväčší obchodný partner, a nejde tam len o prístup na trh pre tovar a služby, ale tu ide aj o zákony. To nie sú moje, moje slova, ale z toho vychádzala aj komisárka Malströmová. Napísala to vo svojom vyhlásení zo septembra 2014. A v tom vyhlásení hovorila, že nemôžeme ustupovať čo sa týka eh, zdrav- noriem v súvislosti s životným prostredím a zdravím. Takže máme úplne odlišné pravidlá v určitých oblastiach. A tam je dosť ťažké sa zjednotiť, takže nedohodneme sa, čo sa týka GMO, alebo napríklad v e, prípustnosti e, hormónov na podporúci hrast, čo týka e, v rámci chovu zvierat. No a naďalej sa teda diskutuje, komisárka je pripravená hovoriť o oblastiach, kde máme rovnakú úroveň ochrany. To je napríklad v oblasti liečiv, potravín a hm, lekárskych prístrojov, medicínskych prístrojov. Takže tam začína práve úloha nášho výboru. Píšeme stanovisko pre e, výbor INTA a musíme tam jasne povedať, čo je možné, čo nie je možné. A dúfam, že sa nám podarí tu dohodnúť veľkou väčšinou. Včera sa odohralo prvé zasadanie medzi mnou a tými spravodajcami zo všetkých politických skupín. Väčšina politických skupín k tejto téme ešte diskutovala dnes ráno. Takže to, čo vám tu teraz predstavím, je ešte v procese tvorby. Je to návrh stanoviska, toto stanovisko musí mať určitý počet znakov. No a tá správa, ktorú máme pred sebou, je dvakrát tak dlhá než by mala byť. Takže potrebujeme konať rýchlo. Ja som bol menovaný spravodajcom eh, v Štrasburgu. Musel som začať rýchlo pracovať. No a od tej doby sa už sa stalo pár vecí ďalších. 23. Eh, decembra minulého roku komisia eh, vydala text o regulačnej spolupráci s USA. A v tomto texte sa celkom jasne popisuje, ako si predstavuje komisia spoluprácu medzi USA a EU tak aby sme dospeli ku e, konkrétnym e, pravidlám. Ja vám odporúčam pozrieť sa na tento text, pretože má veľký dopad aj na našu prácu tu v našom výbore. Hovorí sa tam o mnohých orgánoch OSN, napríklad je tam Codex Alimentarius, to je dôležitý faktor pri vytváraní nových noriem. Európsky parlament je dôležitým zákonodárcom, to sa tam tiež hovorí pri tvorbe zákonov aj pri implementácii. No a taktiež chcem poukázať na možné rizika Máme odporúčania v súvislosti s transparentnosťou. Potom bolo zverejnené mnoho textov komisie na stránkach eh, generálneho roliteľstva pre obchod DigiTrade. Všetky poslanci sa môžu pozrieť do, aj na komisii, do ich dokumentov v papierovej forme. No a komisia medzi tým už reagovala aj na verejné konzultácie a minulý týždeň v útorok sa konzultovalo ES, ISDS, to je e, ten systém urovnávania sporov, kde e, sa nad tým pohoršujú niektoré organizácie a e, taktiež občania. Takže niektorí chcú, aby to bolo vyňaté z TTIP. A viete, že mechanizmus ISDS sa často využíva. Využíva ho pre všetky veľké podniky a investóri, aby, a týka sa to záležitosti, e, kedy chcú spochybniť určité princípy e, v súvislosti s životným prostredím, zdravím a tak ďalej. Takže, ako hovorím, je to prvý návrh môjho textu, musíme ešte rozpracovať, tak aby to bol potom kvalitný text. Môžeme prvé... Najprv tam máme e, všeobecné e, vety ohľadom toho, čo my tu robíme v rámci nášho výboru a potom sa tam ďalej hovorí takým prierezovým spôsobom. Sú tam špecifické body, ktoré majú vplyv na naše zákony v oblasti e, potravín, a zdravia. To máme body 1 až 5, nebo odseky 1 až 5. Tam hovorím veľmi konkrétne, kritizujem tých, ktorí tvrdia, že e, TTIP povedie k iba k obrovskému zlepšeniu. Ale ako hovorím, mnohé zákony treba ešte implementovať. Napríklad tu máme nariadenie REACH. Tu chcem povedať niečo konkrétne oficiálnej správe obchodného e, zástupcu pre obchod e, USA. Tam si prečítame, že USA sa už od roku 2003 sa stiažujú na REACH, sú tam, tvrdia, že sú tam diskriminačné aspekty, ktoré vedú potom k obchodným prekážkam napríklad nedostatočná ochrana verejného zdravia. No a čo sa týka medzinárodnej politiky, tak tam je to tak, že USA naďalej nepodpísali mnohé medzinárodné dohody. A ja skutočne nevidím spôsob, ako by sme v tejto oblasti mohli e, s USA spolupracovať. Takže REACH, to je jeden dôležitý aspekt. Potom tu máme ďalšie body, napríklad e, zákon v súvislosti so zaobchádzaním s mesom, máme tu klonované zvieratá. Vieme, že aj toto bude ovplyvnené TTIPom, no je dôležité, aby tam boli konkrétne návrhy v súvislosti s klímou, so životným prostredím. Na no, minulom legislatívnom období ste videli, že tam bol veľký tlak na to, aby sme rozprávali týto týchto Napríklad tam máme klonované kurčata, mlieko, o tom sme všetkom už hovorili prišli zastupcovia generálneho rediteľstva Trade, aj Sanko, snažili sa na nás tlačiť, aby sme sa konečne rozhodli. No a minulý mesiac bol taktiež veľký tlak zvonku. V súvislosti so smernicou o e, kvalite e, palív. No a Samozrejme, spolupráca v oblasti právnych e, predpisov a konvergencie je taktiež dôležitá. Ja navrhujem, aby tie oblasti, v ktorých máme veľké rozdiely medzi EÚ a USA, aby sa o tom diskutovalo. Pesticídy, chemické látky, príslušné zákony, ďalej zákony v súvislosti s bezpečnosťou potravín, geneticky modifikované organizmy, ďalej fosílne palivá, v súvislosti s našimi energetickými a klimatickými cieľmi. Potom ďalej, v mojom stanovisku mám odseky, ktoré sa venujú prierezovým opatreniam. Najprv tam je vylúčenie systému ISDS z TTIP. Ďalej tu máme otázku transparentnosti. Čo týka posledného ceku, ten ešte musíme pozmeniť a prispôsobiť, pretože tam sme zaznamenali minulý týždeň ďalší pokrok. K tomu ja sám podám posmenujúci návrh. A skutočne tam nastal pozitívny pokrok a teraz si vypočujem pripomienky tieňových spravodajcov a môžem vám zaručiť, že by som chcel pracovať konštruktívne so všetkými, aj, aj s výborom INTA. Ďakujem. A teraz začneme prvé kolo. A prvý bude hovoriť pán Dofman. Ďakujem, ako povedal práve pán Stás, tak sme sa včera stretli všetci tými spravodajci. Pozreli sme sa na ten návrh správy. Už máme v dispozícii nejakú dobu. No, ako bolo povedané, tak e, Máme veľmi obmedzenú dobu na vypracovanie stanoviska a preto sa musíme sústreďovať na témy, ktoré sa týkajú priamo nášho výboru. z odlišných stanovisiek od 11 výborov. Myslím si, že by bolo nezmyselné ešte navyše prierezové otázky, ako napríklad transparentnosť alebo ISDS, tam zapracovávali zvlášť. Mali by sme priestor, ktorý máme v rámci stanoviska, využiť pre veci, ktoré zaujímajú nás. Ostatné veci musí e, si zaradiť e, gestorský výbor vo svojom stanovisku, takže je to obmedzené. Na verejnosti sa diskutuje o mnohých témach v súvislosti s TTIPom, tak sú témami, ktoré sa týkajú nášho výboru, predovšetkým je tam príklad bezpečnosti potravín. A moja politická skupina túto tému vníma veľmi konštruktívne aj návrh správy kolegu sa taktiež znie dobre a v súvislosti s TTIPom, predovšetkým v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou, tam máme určité témy, kde tie rokovania z USA nie sú príliš zmysluplné, neprenášajú výsledky a nemôžeme nájsť žiadny spôsob, ako dosiahnuť aproximáciu našich e, zákonov, pretože nechceme urobiť krok naspäť a oni nechcú robiť krok kupredu, ale neč by to nešlo. Takže si myslím, že nie je zmysluplné teraz hovoriť USA o témach ako napríklad geneticky e, pozmenené organizmy. Tam máme jednoducho úplne iné názory, máme aj novú legislatívu. A my tam na tom už nechceme teraz nič meniť. No ale v mnohých ďalších oblastiach si myslím, že spravodajca stanovil určité hranice, ktoré nechce prekročiť, ale podľa mňa by sa o tom dalo diskutovať. Napríklad, čo sa týka pesticídov. Vieme, že USA majú eh, určitú eh, tolerančnú politiku, ktorá ale spôsobuje potom eh, prekážky obchodu s Európou. A pritom Myslím si, že v oblasti e, potravín a životného prostredia by sme mali vystupovať konštruktívnejšie a sebavedomejšie, nielen hovoriť to, čo nechceme, ale to, čo chceme, aké sú naše požiadavky, nás, Európanov. Takže pokiaľ chcete rokovať, tak musíte vedieť, čo chcete. Ja mám dojem tu v parlamente, že stále hovoríme dokola o tom, čo nechceme, ale mali by sme začať diskutovať o tom, čo vlastne chceme od USA. Napríklad v oblasti označovania potravín, označovania pôvodu. To je dôležité. Máme veľmi konkrétne požiadavky, čo sa týka prístupu na americký trh. A myslím si, že by sme mali hrať aktívnejšiu úlohu v týchto rokovania. Obsahovo už tomu nemám veľa čo povedať. Naša politická skupina sa ešte nestretla, nehovorila na túto tému, takže ešte to treba dohodnúť vnútorne. A teším sa na úspešnú spoluprácu so spravodajcami a steňmi spravodajcami. Ďakujem. Thank you very much. And now for... Ďakujem. A teraz za socialistov Pavel Poc. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj spravodajcovi za, za jeho návrh. Sme ešte len na začiatku práce, ale myslím si, že vieme pomerne dobre, čo chceme a chceme zachovať európske štandardy v oblasti potravín a zdraví a tak ako komisia sa sama, sebe, sama seba pasovala na ochrankyňu zmluv, tak my sme povolaní, eh, aby sme chránili európsku legislatívu, takže by sme mali vedieť presne, čo chceme. A je mi ľúto, že teraz tu ideme hovoriť len o stanovisku, mali by sme sa baviť o tej správe z vlastnej iniciatívy tak ako o nej ho chce hovoriť výbor pre polnohospodárstvo, lebo to stanovisko, ja si nemyslím, že by svojim rozsahom nám umožnilo plne postihnúť e, celé spektrum a objem e, tých otázok, ktorými sa náš výbor zaoberá. Väčšina obav verejnosti sa týka práve oblasti zdravia a bezpečnosti potravín. Ja Tu nechcem e, zastávať nejaké umelo negatívne alebo krajné postoje, ale čo sa týka niektorých otázok, tam e, som veľmi striktný a myslím si, že naša politická skupina v tomto výbore má podpory, pretože chceme byť kreatívni a ústretoví, ale európske normy pre sociálnych demokratov sú sveté. Čo týka rokovania, a ďalší diskusí, tak to bude určite veľmi eh, komplikované a vďaka tomu, že máme naozaj obmedzený priestor, tak sa musíme sústredovať striktne na otázky zdravia a bezpečnosti potravín a tak ako spravodajca hovoril podrobne o otázkach eh, v súvislosti s legislatívou REACH, ja chcem povedať jednu vec. Dostal som do ruky materiál, ktorý spracoval americký kongres a my pri tých diskusiách, teším sa napríklad na návštevu amerického kongresu, my tam budeme mať skutočne problém, pretože to, čo americký kongres považuje za necelné bariéry, tak my to považujeme za štandardy. Napríklad citujem, že problém, tak ako je to pomenovaný, je napríklad pre nich zákaz dovozu hovedzieho mesa vyrábaného za pomoci hormónov podporujúcich rast. To je pre nich necelná prekážka. A ďalej, napríklad do, zákaz dovozu e, e, bravčového mesa, ktoré e, obsahuje stopy rektopamínu alebo dovoz čerešní, ktoré sú nakazané moníliou a tak ďalej. Tých segmentov je veľa od polnospodárských produktov, rastlinných, až po to, že my v Európe chceme vedieť, či to dovezené mlieko neobsahuje príliš veľa somatických buniek a tak ďalej. Takže bude to veľmi komplikované. Máme pred sebou naozaj veľké množstvo práce a napriek tomu, že tie širšie otázky týkajúce sa transparentnosti alebo ISDS sú veľmi dôležité, tak my sa naozaj musíme sústreďovať a veľmi kriticky zamerať na otázky zdravia a bezpečnosti potravín. Ja sa teším na spoluprácu so spravodajcom a s kolegami teňovými spravodajcami s tým, že to úvodné stretnutie včera ukázalo, že máme priestor preto, aby sme našli spoločný jazyk a dúfam, že tento výbor sa dokáže zastať záujmov európskych občanov v otázke zdravia a bezpečnosti potravín. Ďakujem. Ďakujem. A za FCR e pani, pani Gerling. Thank you, Chairman. Um... Ďakujem. Ďakujem vám predstav. Keď som prvýkrát e, dostala do rúk toto stanovisko, tak ma to mierne zaskočilo. Zaskočil ma ten tón, akým je napísané je e, pomerne vecné, ale otázka je, o čo tu vlastne ide. Zdá sa mi, že ide tu o e, presadzovanie agendy protipodnikovej, protiamerickej, vytvárajú sa tu isté obavy, niekedy aj strach a myslím si, že niektoré otázky súvisiace s IT e, to si nezasluhujú. Um, um, Myslím si, že jednoducho by tento výbor to nemal takto vnímať, pretože mnohí z nás majú um, iný názor na túto dohodu. Ja nechcem kritizovať um, kolegov, ale chcela by som jednotlivé Ehm, pozmeňujúce návrhy ehm, kritického charakteru podať. Je, tento prístup je veľmi negatívny. Zameriava sa na to, aby sa regulačné ehm, ustanovenia nejakým spôsobom oslabili, namiesto toho, aby sa tu niečo získalo. Veľmi často sa tu samozrejme hovorí o tom, že som spravodajkyňa pre eh, kvalitu ovzdušia a keď hovoríme o amerických normách, tieto sú oveľa vyššie v mnohých eh, ohľadoch a majú aj v Spojených štátoch oveľa vyšší štandard testovania. Takže existujú tam isté oblasti, kde naše regulačné procesy a postupy nie sú vždy tie najlepšie. A E, myslím si, že bolo arogantné, keby sme tvrdili, že tomu tak je a myslím, že by sme sa mali navzájom e, učiť jeden od druhého. V správe sa nehovorí o potenciáli e, budovať zelené a environmentálne priateľské podniky. Ja si myslím, že by táto zmluva mala byť katalizátorom riešenia existujúcich obchodných problémov a mala by byť platformou, pre e, zúčastnené strany, aby prinašali dobré riešenia, namiesto toho, aby vyvolávali obavy. Ehm, hovorí sa tu, eh, no, nie, uviedol sa tu výraz International Outlaw, čiže taký medzinárodný vydedenec v, v súvislosti s, so Spojenými štátmi ako stranou tohto doho- tejto dohody. Hovorili ste o REACH, ako keby REACH bol touto dohodou oslabení, ohrozený, Nie je žiadny dôvod sa tak e, obávať, pretože bude existovať regulačný orgán, ktorý nebude mať právomoc e, vnúcovať nejaké zmeny, respektíve e, snažiť sa na miesto REACH aplikovať nejaký americký režim. Čiže toto sa, by sa nemalo a ne, nemôže sa stať. Čiže ak chceme, aby sa tento výbor dostal niekde na okraj a to nie len v rámci tohto parlamentu, a ak chceme, aby sme sa dostali na okraje rokovaní o ITT, tak myslím si, že stačí odsúhlasiť s takto sformulovaným stanoviskom. Ja som proti tomu a ja si želám, aby sme boli schopní niektoré body predložiť, napríklad pokiaľ ide o potravinové normy, reguláciu ale myslím si, že takýto tón nám jednoducho zabezpečí len to, že nám zabuchnú dvere pred nosom, ale my potrebujeme seriózne rokovať. My v Európe sme zvyknutí e, rokovať o veciach v absolútnom vyjadrení. Buď proti niečomu sme zásadne, alebo s niečím súhlasíme, ale všetci robíme to isté. Ale pokiaľ ide o obchodnú dohodu, to je niečo úplne iné. Obchodná dohoda e, neznamená, že by sme sa vzdali svoje zvrchovanosti v prospech druhej strany. Jednoducho sa snažíme spolupracovať e, a e, e, pritom zachovávať naše existujúce a vlastné normy, tradície a kultúru. E, Eh, ja, ako som už povedala, eh, vrátim sa k tomu, čím som začala. Bola som veľmi sklamaná touto, týmto materiálom. Myslím si, že je príliš zjednodušený a eh, našim americkým priateľom môže vyzerať uražlivo, preto by som chcela predložiť veľmi závažné pozmeňujúce návrhy. Ďakujem za Alde. Kiitoksia. Ďakujem. A ja by som sa chcela poďakovať autorovi tohto stanoviska. Hoci som očakávala pozitívnejší prístup, trocha iniciatívnejší prístup. Musím však povedať, že situácia sa zmenila od momentu, keď bolo toto stanovisko e, napísané. E, napríklad e, komisár sa medzičasom rozhodol, že všetkých dokumenty nám musia byť k dispozícii s výnimkou konsolidovaných textov. A, ale Nemôžeme samozrejme požadovať, aby nám boli sprístupnené všetky dokumenty z rokovaní o obchodnej dohode. Ani zúčastnené strany nebudú ochotné e, predložiť všetky svoje dokumenty. Takže tá atmosféra e, toho, že nie všetky dokumenty budú k dispozícii, bude naďalej pretrvávať, ale e, tie rokovania sú napriek tomu v súčasnosti transparentnejšie, než boli kedykoľvek doteraz pri porovnateľných rokovaniach v rade. K bodu 5 ktorom sa navrhuje vylúčiť niektoré oblasti z rokovaní. Parlament sa rozhodol začať rokovania tým, že budú vylúčené kultúrne otázky. Ja by som v tejto etape nevylučovala žiadne iné témy, pretože my sme sa dohodli na e, mandáte prerokovania, ale na druhej strane by som chcela, aby naše ciele, naše obavy, naše iniciatívy tu boli zohľadnené. Ide o, tie, ktoré sa týkajú životného prostredia, potravinovej bezpečnosti, pesticídov a tak ďalej. Čiže máme isté obavy a možno by bolo dobre, keby sme ich e, aj vyjadrili, respektíve aby sme vyjadrili naše ciele, namiesto toho, aby sme niečo vylučovali. Súhlasím s tým, že niektoré z týchto otázok sa nestretnú so všeobecným konsenzom, e, pretože v niektorých oblastiach e, sú riešenia v Spojených štátoch a EÚ veľmi rozdielne, ale je potrebné o nich neprestane rokovať. Ďalej, domnievam sa, že by bolo dobre vedieť, um, eh, aké sú názory kongresu, lebo naposledy, keď sa rokovalo o akta, tak sme spočiatku vôbec nevedeli, eh, ako to vidí kongres. Eh, Alde potom navštívila Washington a tam sme zistili, že kongres v žiadnom prípade a nikdy nebude akceptovať akta a potom sme rokovali, výsledkom bolo odmietnutie akta. Teraz budeme musieť urobiť e, všetko preto, aby sme v rámci parlamentu zistili, e, aké sú stanoviska ostatných skupín. E, ale je potrebné, aby sme tie rokovania veľmi úzko sledovali, aby sme si stanovili ciele, požiadavky a sústredili sa na mandát nášho výboru. Ďakujem teraz e, kolegyňa Forvenca. E, ďakujem pekne, pán predseda. E, myslím si, že dnes sme v rámci diskusie, ktorá je veľmi dôležitá, ako GUE my sa stotožňujeme s tým komplexným profilom, a ktorý si osvojil tá, to stanovisko, ktoré nám bolo prezentované a ktoré sa dotýka mnohých prvkov, ktoré prinášajú riziko a ktoré súvisia s TTIP. A myslíme si, že táto komisia by mohla zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Dôležitú preto, že tie naše nesúhlasné stanoviská, ktoré sme vyjadrili ako GUE, tak tie nevychádzajú z nejakého predsudku alebo z nejakých neracionálnych strachov, ako sa niektoré vyjadrili. Tie pochádzajú z posudku, ktorý bol, ak to, tak povedať, e, e, z, z posudku, ktorý bol podporený aj tým, tým mandátom. A takisto je tam tá doložka SS, ktorú, ktorá ISDS, eh, ktorá je tiež dôležitá a sú to veci, ktoré sú do veľkej miery predmetom eh, diskusie tohto výboru, ako to bolo práve spomenuté. Týka sa to napríklad eh, zdravia s potravinami a verejného zdravia. Dnes sa teda zaoberáme len nielen zadefinovaním aktuálnych európskych štandardov, ale takisto sa zaoberáme tým, aby, dok chceme pochopiť, aká by mohla byť reálna kapacita e, na úrovni politikov alebo členských štátov alebo parlamentov e, rozhodnúť e, a stanoviť aj do budúcnosti pravidlá, ktoré sa týkajú práve zdravia spotrebiteľov a občanov. Osobitne ako GUE sa my sústredíme na niektoré aspekty a budeme sa snažiť tak zlepšiť text, ktorý je presvedčivý, ale ktorý by mohol byť ešte e, zlepšený v niektorých aspektoch. Prvý sa samozrejme týka možnosti zasiahnuť e, prísnejším spôsobom na to, aby sme sa vyhli riziku takéhoto living agreement, aj e, bez ohľadu na ten vyjednávací mandát, ktorý umožní intervenovať a opätovne otvoriť diskusiu k, k tým veciam, ktoré sú ktoré na srdci Spojeným štátom, polichorinát, e, hormóny, e, alebo teda meso upravené hormónmi a pesticídy. E, nie sme celkom spokojní, pokiaľ ide o tie záruky, ktoré doposiaľ poskytla komisia. Chcem, aby tam bola jednoznačná záruka, povedzme, ktorá sa týka takýchto aspektov v tejto dohode. Naša druhá priorita, tá sa týka uplatňovania sanitárnych a fitosanitárnych opatrení. Vieme, že v Európe sa aplikuje princíp farm to fork a to znamená, e, každá časť produkcie je monitorovateľná a vystupovateľná. E, vieme, že na, naopak v Amerike sa len ten finálny produkt e, kontroluje. V prípade, že príde k nejakom pozmeneniu, k nejakému, nejakej úprave a následne potom k zmenám pohľadu zdravia takéto potraviny, tak to treba všetko upraviť a nemáme zatiaľ jasné, akým spôsobom treba riešiť tento problém. Tretia vec sa týka princípu opatrnosti alebo pre, pre, pre, prevencie, tak ho predpokladá aj Maastrichtská zmluva. Nechceme, aby sa nejakým spôsobom menili systémy ex ante, ex post, ktoré platia na úrovni európskej a ktoré platia na, e, tak, takisto aj na úrovni Spojených štátov. Ďalšia otázka sa týka nevyhnutnosti, aby tá, to uznesenie sa týkalo e, tém, ktoré súvisia s environmentálnymi rizikami, ktoré vyplývajú zo spalovateľných, e, teda z energií, ktoré sú získané systému napríklad frackingu, aby teda Američania rešpektovali minimálne, teda limity stanovené pre skleníkové plyny a iné Ďalšia posledná otázka sa týka kapitoly, ktorá bola spomenutá, kapitoly REACH. TTIP nemôže byť použitý na to, aby došlo k zníženiu požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy európskej, pokiaľ ide o tie preventívne opatrenia, ktoré boli už predtým popísané. A tým pádom sa domnievame, že aj v tejto veci e, náš výbor e, musí e, ešte vážnejšie pristúpiť k tejto, k tejto záležitosti. Posledná vec, ktorú chcem povedať, naša skupina sa už uberá v súčinnosti s eh, občianskou spoločnosťou k požadovaniu ďalších informácií, tak aby mali dolepšie povedomie občania o tom, aké budú, čo bude predmetom rokovania TIP, aby sme potom dokázali spoločne zlepšovať eh, ten postup. Ďakujem pekne. A teraz FTD kolega Fronte. Grazie, presidente. E, ďakujem pekne. Včera počas stretnutia sme vyjadrili e, naše súhlasné stanovisko k tomu postoju spravodajcu. Myslíme si, že toto stanovisko dobre e, odpovedá na tie obavy, ktoré vznikajú a ktoré sa za tým skrývajú. Súhlasíme s tým, že TTIP musí predstavovať príležitosť pre Európsku úniu, pokiaľ ide o rast a zamestnanosť, ale nemôže nejakým spôsobom ohrozovať potravinovú bezpečnosť a e, na úkor teda nejakého úspornejšej výroby a takisto treba mať preventívne opatrenia, preventívne kroky, tak aby sme dokázali zabezpečiť dobrú produkciu. Súvisí to aj s obmedzeniami, ktoré sa viažú na životné prostredie a na výrobu potravín a niektoré typy produkcie, ktoré teraz nie sú povolené v Európe, niektoré citlivé oblasti, ktoré budú ďalej upravované na úrovni potravinovej legislatívy, napríklad zákaz e, výroby mesa, ktoré obsahuje hormóny, to všetko treba ďalej riešiť. Ďalej treba zohľadniť e, rozmanitosť a pôvod územný týchto produktov, e, takisto ten systém označovania pôvodu, ktorý garantuje istú kvalitu Ďalej treba zohľadniť dovoz jednotlivých typov mesa, tak ako je realizované od jednotlivých štátov. My v Európe máme vysoké štandardy, ktoré sa viažú na potraviny a nemôžu e, tie normy, ktoré majú Spojené štáty, podliezať, tak povedať, naše normy a musí to byť na prospech tých spotrebiteľov a samozrejme nie je možné, aby e, teda musia aj multinárodné nadnárodné spoločnosti profitovať z takéto dohody Takisto musíme zabezpečiť vhodný a dobrý obeh e, potravín. Takisto nesmieme to ale e, robiť tak, aby profitovali z toho len povedzme nejaké nadnárodné spoločnosti. Musí to byť na prospech spotrebiteľa. Teda nemôžu rozohrávať len svoju hru. E, v priebehu rokovaní bude nevyhnutné, aby sme nastojili na zachovaní tých vyšších štandardov európskych ale nemusí sa to nevyhnutne pretaviť do zniženia požiadaviek, aby sa to neznižovalo, neznižovalo požiadavky len na úrovni Európskej únie, ale aby to takisto robili Američania, aby vyšli, vyšli v ústrety. Samozrejme, utajenie niektorých dokumentov v priebehu takýchto rokovaní je bežnou vecou, ale predmetom tejto dohody má byť zníženie tých tarifných bariér a nemôžeme my ako Európa len sa podvolovať teda diktátu Spojených štátov. Musíme nastaviť politiku, ktorá zohľadní zdravie spotrebiteľov a takisto výbor pre životné prostredie musí jasne a jasným hlasom vystúpať v celej tejto debate. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Dostali sme 12 žiadostí o slovo ale vzhľadom na to, že e, máme malo času, budem vás musieť obmedziť, teda vaše vystúpenia na menej než minútu a pol. Takže hneď dostane slovo e, pán podpredseda on Pán predseda, e, myslím si, že v, pri príležitosti e, vypracovania tohto odporúčania e, je čas, aby sme odmietli niektoré argumenty, ktoré počúvame od správa či zľava. Aj pred chvíľou niektoré z nich odzneli počas istých vystúpení. Je potrebné, aby sme komisii povedali, pretože je to komisia, ktorá vedie tieto rokovania, aby rešpektovala transparentnosť, pretože sú tu isté slova, ktoré môžu mať e, istý účinok. Samozrejme e, je nás tu 28, ale vždy sú určení nejakí, e, nejaké osoby, ktoré vedú rokovania, ktoré musia byť nielen transparentné, ale zároveň my ako parlament musíme byť v každej etape informovaní o danom stave a musíme byť informovaní aj o tom, keď členské štáty vyjadria názor, že je potrebné niečo zmeniť a podobne. Počas posledných európskych volieb Samozrejme, tu boli niektoré veci, ktoré sme nepočuli, ktoré sa k nám nedostali a pritom my ako parlament by sme mali byť veľmi presne o všetkom informovaní. Myslím si, že je potrebné to povedať. Okrem toho je nevyhnutné, aby komisia rešpektovala aj svoje záväzky otázky a aby viedla konzultácie aj s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, s expertami, s odbormi, s environmentálnymi organizáciami, so spotrebiteľmi podnikmi. Je preto nevyhnutné zorganizovať verejnú, demokratickú a transparentnú diskusiu s predstaviteľmi občianskej spoločnosti a so sociálnymi partnermi. To by zabezpečilo potrebnú transparentnosť eh, týchto rokovaní. Takisto by som chcel povedať ďalšiu vec. Európska komisia musí prísne rešpektovať eh, mandát na rokovania, ktorý jej bol zverený a my nemienime ustúpiť z našich pozícií, pokiaľ ide o isté sociálne a ďalšie normy a chceme e, tieto pozície vo vzťahu k Američanom prísne presadzovať e, a nepripustiť, aby e, Američania presadili niektoré veci, či, veci, ktoré by nás prinútili znižiť naše štandardy. Takisto musíme pripomenúť, že sa nám ako Európskemu parlamentu podarilo napríklad dosiahnuť odmietnutie akta alebo niektorých vecí v súvislosti s ochranou osobných údajov. Čiže my musíme využiť našu právomoc, našu zodpovednosť a musíme e, docieliť, aby sa rokovania viedli v čo najprísnejšom duchu. To znamená, že aby sme zostali realistickí, ale zároveň, aby sme dokázali, že my e, vo vzťahu k americkým orgánom tejto oblasti musíme obajovať našu pozíciu. Vážení kolegovia, prosím vás, aby ste rešpektovali časový limit. Peter Lize. Ďakujem, pán predseda. Možno iba takú malú prozbu. Mali by sme si tu vyhradiť viac času v rámci výboru na diskusiu o TTIP. Je to téma, ktorá veľmi zaujíma verejnosť a tým pádom aj poslancom ako, poslancov ako koordinátor za EPP. Som presvedčený, že naša politická skupina rozhodne je za TTIP, povedie to k lepšiemu rastu a zamestnanosti a to nie je maličkosť v Európe, pretože v Južnej Európe je to momentálne absolútne nutné a preto my s Američanmi vytvárame pravidlá pre e, globalizáciu, alebo to môžu robiť oni s Číňanmi. Musíme si vybrať. Takže Súhlasím napriek tomu s tým, samozrejme s tými, ktorí hovoria, že nesmieme robiť kompromisy, čo týka zdravia a životného prostredia. Tam musí komisia tvrdo rokovať, možno niektoré veci z typu vyňať, pokiaľ sa nám to nepodarí presadiť tak, ako to nás občania očakávajú. Mám dva konkrétne body, predovšetkým mám otázku pre komisiu. My eh, s Američanmi sme diskutovali na tému obchod s emisnými povolenkami v rámci, v rámci leteckej dopravy. Diskutuje sa o tom, pokiaľ nie, tak prečo nie. A potom ešte veľká prozba, čo týka klonovania zvierat. No, samozrejme, ešte nemáme žiadnu legislatívu, bohužiaľ je to aj preto, že sa komisia ešte neodvážila nič e, zásadné predložiť. Takže prosím, komisia, povedzte americkej strane čo príde. V parlamente s laxným návrhom komisie nesúhlasíme, musíte e, preložiť ešte viac a potom to musíte presadiť aj u Američanov. Ďakujem. No. E, ďakujem e, <clears throat> pekne, pán Vujtema. Ďakujem. Pán predseda, ja by som sa snažil, ja som snažil dodržať čas. Musím povedať, že tu vidím veľké príležitosti, ktoré prináša TTIP, ale prináša aj ohrozenia. K ním patrí napríklad dovoz vajec z klietkového chovu. My vieme, že klietkový chov sa už v Európe istý čas potláča a napokon sa môže stať, že budeme kupovať e, lacné e, vajcia e, od sliepokovaných chovaných klietkových chovoch. A ja by som tu rozhodne veľmi dôrazne namietal. A pokiaľ ide o bravčové a hovedzie meso a jedinu, tak tam takisto je potrebné brať do úvahy ich životné podmienky. Ďakujem. Ja súhlasím s pánom Lize v tom, že potrebujeme viac času na diskusiu o tejto téme a je potrebná pre náš výbor, čiže potrebujeme ďalší čas, preto budem veľmi stručný. Myslím si, že tá diskusia má oveľa zásadnejší význam, než by si niektorí mysleli, lebo ľudia hovoria, že áno, ja som za TTIP, ale neviem, ako to môže niekto vyhlásiť bez ďalšieho, pretože TTIP sa netýka colných tarif, týka sa regulácie. A tu je jeden, e, jedno veľké napätie alebo rozdiel medzi tým, čo ľudia hovoria na jednej strane, že musíme presadzovať naše normy, ale na druhej strane hovoria o regulácii. A toto je naozaj istý rozpor, ktorý musí byť jadrom našej diskusie. Tento rozpor je potrebné riešiť. A niektorí ľudia hovoria, že áno, že existujú na jednej strane technické regulácie, na druhej strane politické regulácie, ale ako nájsť tú správnu, um, um, tú správnu proporciu medzi nimi. Uh, hovorí sa tu napríklad o regulácii v oblasti automobilov, ale ak máte záujem o túto otázku, uh, vyzývam, vyzývam vás, aby ste 13. E, marca navštívili Svetové fórum, kde sa bude hovoriť o harmonizácii technických štandardov týkajúcich sa automobilov. A je potrebné, aby sa väčšmi zosúladili nie len tieto e, normy a regulácie, ale aj politické regulácie. Čiže je to E, nová oblasť, musíme si ju dôkladne premyslieť a nestačí povedať, áno, milujeme Ameriku a podpíšme tú dohodu. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán Balco. Elnök köszönöm a szót, e, mivel a... Ďakujem, pán predseda. Ten tento návrh zahrňa niektoré všeobecné otázky a preto by som sa chcel dotknúť aj týchto otázok. Na trhu, kde e, neexistujú žiadne obchodné prekážky, e, by sa zabezpečili rovnaké príležitosti pre americké a európske podniky, ale ekonom to sformuloval nasledovne. Ak dovolíte vlku, vlkovia, aby vnikol do kurina, tak si viete predstaviť, aký bude výsledok. A pokiaľ ide o témy, ktoré, na ktorých nám veľmi záležia, záleží, e, patrí k ním e, a jedna vec, jedna medzinárodná mimovládna organizácia prijala, či, či vypracovala veľmi zaujímavý článok, v ktorom dokazuje, že najväčší vplyv v Amerike má lobby e, technologických spoločností, ktorých cieľom je, e, e, je do, oslabiť európske normy a toto je nepriateľné. Ja si nemyslím, že by to bolo proti e, USA. Ide tu len o ochranu európskych hodnot a o to, aby sme si presadzovali svoje záujmy. Čiže len v takomto prípade by sme mali podpísať túto dohodu. E, ďakujem, pán predseda. E, naozaj je potrebné, aby sme hovorili o tom, čo povedal spravodajca, ale napriek tomu ma znepokojuje tento, e, toto stanovisko. Zdá sa mi príliš stranické, príliš dogmatické a myslím si, že v takejto dôležitej oblasti je potrebné naozaj e, zostať na zemi pevným, pevnými nohami na zemi. E, my vieme, že táto téma má zásadný význam pre náš výbor. Je to ťažisková téma a povedal to tieňový spravdajca EPP. Budú vypracované mnohé stanoviska, ale je potrebné, aby naše stanovisko sa skutočne týkalo tých tém, ktoré spadajú do nášho mandátu nie je naozaj e, možné, aby sme dopustili odchýlenie sa od našich environmentálnych noriem, noriem potravenej bezpečnosti a tak ďalej. Ale z toho dôvodu ešte netreba zatvárať dvere. Rozhodne nie. V prvom rade je potrebné, aby sme zverili svoju dôveru komisii, ale zároveň, aby sme od nej vyžadovali isté veci. Je to potrebné, lebo ak nedáte komisii si dôveru, ako chcete, aby korektne rokovala, ale je takisto potrebné, aby sme to, čo je podľa nás prvoradé, veľmi prísne presadzovali a obhajovali. Ale zároveň nechceme zatvárať dvere všetkým rokovaniam. To by bolo polutovania hodné, keby sa e, Spojené štáty rozhodli nepokračovať, ako to napríklad urobili vo vzťahu k Číne. Takže naozaj nemôžeme sa stiahnuť sami do seba. Je tu v hre veľmi dôležitý ekonomický záujem a záujmy a myslím si, že by sme nemali instrumentalizovať otázku typu, pretože máme veľmi veľkú zodpovednosť. Myslím si, že verejná mienka je veľmi v tomto smere dôležitá a ľudia by chceli vidieť, čo zmluva čo dohoda TTIP môže predstavovať, ale zároveň potrebujú uistenie, že neustúpime od tých vecí, ktoré považujeme za zásadné pre našu komisiu. Ďakujem. E, ďakujem, ja dodržím môj čas. Ja by som chcela povedať len toľko, že som si pozorne vypočula spravodajcu, s ktorým súhlasím v tom, že je potrebné dosiahnuť potravinovú bezpečnosť, e, plnenie priorít. Súhlasíme s kolegom EPP, pokiaľ ide o označovanie e, potravín, e, predovšetkým pôvodu, ale e, ja by som chcela vyjadriť isté obavy z, v súvislosti s klinickým skúšaním, pretože mnohí e, predstaviteľa tejto oblasti vyjadrili veľké obavy z toho, či by nemohla TTIP nejakým spôsobom ohroziť spôsob, akým sa vykonávajú klinické skúšky. Tieto informácie musia byť k dispozícii, musia byť úplne transparentné, pretože ide o vec, o ktorej parlament jednomyselne rozhodol. Pán Fielner. Ďakujem. Keď som si prečítal tento text, tak som nadobudol dojem, že TTIP predstavuje veľkú hrozbu pre životné prostredie a každý, kto by s ním súhlasil, musí byť, tak povediac, blbý. Ale to naozaj nie je tak. Ten dôvod, pre ktorý som vnímal tento text ako hrozbu, je ten, že tam sa hovorí len to, čo nechceme, ale nehovorí sa tam o tom, čo chceme urobiť. Takže to je ako keby sme e, prijali nejaké uznesenie napríklad o Kyoto alebo niečom inom, kde by sme hovorili len o tom, akú hrozbu predstavuje pre politiku v Európe. Preto si musíme dávať pozor. Ale práve naopak, e, ak sa zameriame na to, čo chceme dosiahnuť, napríklad v niektorých oblastiach, kde sú v Spojených štátoch obrovské problémy, napríklad pokiaľ ide o e, hovedzie meso, pokiaľ e, by, my nemôžeme e, to jednoducho len zakázať, ale musíme sa zamerať na to, čo chceme dosiahnuť, napríklad v súvislosti s chemickými látkami, posilnými palivami a tak ďalej. Sú to oblasti, kde máme lepšiu politiku, dajme tomu ako Spojené štáty, ale oni môžu mať síce horšiu politiku, ale pritom nie úplne zavrhnutia hodnú. Preto e, napríklad, keď e, hovoríme o environmentálnych, zdravotných a ďalších otázkach, tak tieto musia rešpektovať medzinárodné dohody a normy. A e, v obačnom prípade by sme mohli opustiť rokovací stôl. My e, môžeme mať pocit, že takýto je názor ľudí na ulici, všeobecnej populácie, ale keď sa napríklad pozrieme na eurobarometer, tak 50% Európanov si myslí, že táto dohoda je dobrá vec, zatiaľ čo len asi 25% si myslí, že nie je dobrá. Takže my musíme venovať väčšiu pozornosť tomu, čo chceme dosiahnuť a nie tomu, čo sa obávame. Pani Borcan. Ďakujem, pán predseda. Ak e, TTIP e, nadobudne platnosť, bude mať e, dosah na život ľudí. Otázka je, či bude pozitívny alebo negatívny. Jedna vec je jasná. Diskusie o TTIP v Európskom parlamente tie sa líšia od diskusí medzi bežnou populáciou. My e, máme tendenciu sa zameriavať na otázku, či bude táto dohoda pozitívna alebo negatívna, ale nedostatočná transparentnosť, neprítomnosť relevantných informácií vedie k situácii, keď bežný občan má negatívny názor pretože nehovorí sa už o potenciálnych prínosoch tejto dohody, ale hovorí sa o potenciálnej, potenciálnej strate pracovných príležitostí, o, oslabovanie ekologických alebo zdravotných štandardov alebo o rôznych možných sporoch. Myslím si, že hneď z počiatku komisia urobila chybu v tom, že nezabezpečila dostatočnú dostatočnú transparentnosť a pod potom sa oneskorilo začatie verejných rokovaní. Takže ak e, v tejto situácii aj dosiahneme naše ciele ako Európskeho parlamentu, budeme mať veľký problém s tým, aby to pochopili aj občania. Nevieme, ako bude vyzerať e, konečný text, ale závisí od nás, aby sme zabezpečili, že Európska komisia bude v tejto dohode presadzovať naše európske hodnoty. Pani Konečná. Len stručne, pán predseda, chcela by som sa poďakovať pánovi spravodajcovi, lebo na rozdiel od kolegov si nemyslím, že musíme komisii dôverovať. Komisia v súvislosti s touto dohodou nás absolútne presvedčila, že si našu dôveru nezaslúži, lebo keby sme jej mohli dôverovať, mali by sme pred sebou konsolidované texty a nemuseli by sme písať do nášho návrhu stanoviska, že ich chceme pretože na transparentnosti je založená celá Európska únia a my ako poslanci musíme o tieto dokumenty žiadať e, a to je nepriateľné. Musíme konečne otániť tieto texty, pretože sa týkajú všetkých občanov EÚ, ktorí majú právo ho poznať. A teraz niečo k tomu, čo sa tu už povedalo. Úplne súhlasím s bodom 5, ale bolo by potrebné ho rozšíriť nielen o klinické e, skúšanie, ako hovorila kolegyňa opatrenia, lebo aj ja mám e, veľmi negatívne ohlasy z z príslušných kruhov, ale aj o bezpečnosti i to je vec, ktorá je absolútne rozdielná v súvislosti. O, be, o bezpečnosti liekov, pretože bezpečnosť liekov je riešená v Európe úplne iným spôsobom ako v Európe a myslím si, že tu je nevyhnutné tú transparentnosť vyžadovať, pretože nás zvolili európsky občania. Ďakujem, pani predsedničance. Pán Gříp. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím si, že toto je tá správna otázka. Čo chceme dosiahnuť v rámci týchto rokovaní? Jeden z kolegov položil, položil túto otázku, ktorá je naozaj na mieste. Zároveň sme si veľmi dobre vedomí rozdielov medzi americkým hospodárstvom, americkou legislatívou a um, úpravami právnymi v EÚ a teda hospodárstvom EÚ. A teraz vzniká otázka, aké rozdiely e, sú akceptovateľné a aké rozdiely nebudú mať priamy dopad na naše vzťahy, vrátane vzťahov hospodárskych. Aké rozdiely sú akceptovateľné a aké rozdiely sú tak podstatné, že nie je možné pristúpiť ku kompromisu. Bezpečnosť zdravia, e, mnohé ostatné podstatné veci zazneli, bez pochyby, ale mala by byť položená ešte ďalšia otázka. Niektoré z právnych úprav na úrovni EÚ nie sú akceptovateľné pre americkú stranu. Ak vylúčime tieto oblasti z rozsahu dohody, tak e, neskončí to takou situáciou, že tie, tá legislatíva americká bude tak či tak mať dopad na hospodárstvo EÚ. Nie sú ešte presné odhady dopadu, nie je to celkom isté. Ďalšia otázka, konkurencieschopnosť e, hospodárstva Európskej únie, diskutujeme o MSR a o biopalivách a už v tejto fáze európske odvetvie sa vyjadruje, že ak by to bolo možné, a tu nehovorím o úniku, úniku uhlíka smerom do Ázie, ale je možné, že príde k presunu výroby smerom do Spojených štátov z EÚ, ako náhle sa takáto možnosť naskytne. To je ďalšia otázka, ktorá by mala byť zodpovedaná. A nakoniec, to je ale veľmi dôležité, informácie, ktoré sú poskytované našim občanom. Všetci sme si zažili aktu a mali sme sa z toho poučiť. Vo všetkých výrobo, e, výboroch by sme mali veľmi pozorne sledovať transparentnosť. Mnohé mimovládne organizácie požadujú jasné informácie, samozrejme s patričným rešpektovaním pravidiel dôvernosti a dôverného charakteru tých rokovaní, ale všetko to treba zargumentovať. E, pán Grote, ďakujem pekne. Už som sa nechcel e, prihlásiť, ale nakoniec ma k tomu donútil ten priebeh, e, pretože sa tu nejak tvárim, ako keby išlo prvú dohodu o voľnom obchode. Tí, ktorí sa najviac zrušujú, Ty si musia uvedomiť, že do roku 2009 e, viac ako 2000 takýchto dohod bolo za zatvorenými dverami zatvorených. A ten svet nepadol odtedy. Sa nezrútil, ale teraz so Spojenými štátmi istotne musíme byť e, opatrní. E, čo ale, o čom sa nehovorilo, že ak budeme mať toľko rozdielných štandardov, tak potom e, naše poľnospodárstvo bude znášať obrovské náklady potom tu bude, e, budú tu preteky o najnižšie ceny a potom sa my dostaneme pod tlak, pretože, ako hovorí niektorí kolegovia, musíme potom e, v našej legislatíve e, ochrániť polnospodár, musí zabezpečiť ich konkurenceschopnosť. To sa hovorí pri TTIP, ale toto nie je dobré. S Lisabonskou zmluvou sme dostali prvýkrát právo vôbec o tomto hlasovať a tak ako pri akte aj pri iných e, prípadoch sme už ukázali, že môžeme povedať e, nie, tak to bolo v prípade SWIFT, mnohí to považovali za nemožné. Mali by sme teda k tomu pristupovať opatrne, mali by sme preskúmať presne, čo máme odhlasovať a potom to buď posilniť alebo oslabiť. Ja myslím, že nikto tu nie je zastúpený, kto by chcel znížiť ochranu, úroveň ochrany spotrebiteľa. To určite nie. A môžem varovať niektoré organizácie regionálne a takisto aj kolegov, ktorí si myslia, že na to môžu vytlčiť nejaký politický kapitál. Pozor, toto nie je dobrý rad sa taký, takýto, takýto, takýto strach, takýto postup. A keď sa takýmto spôsobom, tomu budeme, keď tak budeme k tomu pristupovať, e, tak to nebude, nebude dobre takýmto spôsobom pristupovať k tým rokovaniam. Thank you and now... Ďakujem pekne, pán Peterle. Thank you. Ďakujem pomembnem sporazumu tako z vidika poslednjih. Tu diskutujeme o jednej z najdôležitejších dohôd, tak z pohľadu dôsledkov, ako aj z pohľadu verejného záujmu. Takže máme naozaj veľkú zodpovednosť. Ja podporujem tú ambíciu uzavrieť takúto dohodu, ale mali by sme sa pokúsiť o dosiahnutie tých cieľov, ktoré budú v súlade s našimi základnými hodnotami mňa nezaujímajú len väčšie objemy obchodu, ale aj dôsledky, ktoré prinesie takýto nárast obchodnej výmeny. A komisia na čele s predsedom Junckera sa jasne vyjadrila, že nepripustí zníženie environmentálnych a potravinových štandardov. Naši občania chcú uistenie a spoločnosti potrebujú istú predvídateľnosť, preto musíme vedieť, aké sú dôsledky z niektorých článkov takejto dohody. Aké budú hlavne pokiaľ príde k e, nejakým nesúhlasom alebo sporom, pokiaľ ide o existenciu takýchto rozdielných systémov. Takisto musíme vedieť, či máme vytvorené všetky podmienky na to, aby sme vedeli implementovať takúto dohodu. Takisto sme počuli, že e, Spojené štáty zaplavia Európu pochybnými produktami a podobne, ale myslím, že transparentnosť je niečo, čo môžeme použiť ako páku voji proti takýmto názorom. Som rád ale že súhlasíme s tým, že musíme zadefinovať oblasti, ktoré nebudú predmetom e, rokovaní, to budú také tie červené linie, red lines. A myslím si, že tento návrh e, predstavuje dobrý základ na schválenie finálneho dobrého stanoviska. Ďakujem pekne, pani Dorlano. Ďakujem veľmi pekne, ďakujeme e, spravodajcovi Stesovi za jeho návrh stanoviska, ktorý hovorí o niektorých možných rizikách trans- Atlantickej dohody. Je absolútne nevyhnutné, aby sme zachovali našu existujúcu regulačnú úroveň vo vzťahu k americkým nadnárodným korporáciám. Je to potrebné z hľadiska bezpečnosti, ale aj rešpektu voči európskemu obyvateľstvu, ktoré tu zastupujeme. Eh, pokiaľ ide o existujúce príklady týkajúce sa bezpečnosti potravín, ukazujú, že tu ide o dva eh, priestory, dve eh, právne kultúry a že by mohlo dôjsť k závažnej nerovnováhe a k napätiam ale e, je teda potrebné sa zamerať na dohodu ako o niečo, čo nám umožní e, lepšie čeliť e, svetovej globalizácii. Navrhujem parlamentu, aby prísne strážil našu právnu istotu a predovšetkým, aby zabezpečil primerané horizontálne ustanovenia. Ďakujem, pani Melin. Ďakujem, pán predseda. 19. E, storočie bolo e, oceliarské, 20. storočie chemické a vo všetkých týchto oblastiach je 21. E, storočie biotechnologické. V tomto kontexte sa pripisuje osobitná váha E, kompetenciám nášho výboru, pretože z nášho hľadiska e, sú vyjadrené mnohé výhrady ktoré e, sa netýkajú iba nedostatočnej e, transparentnosti, ale aj veľkej zložitosti príslušných oblastí, napríklad potravinovej bezpečnosti. Žiaľ, naše skúsenosti sú, e, nie sú dostatočne brané do úvahy. Pokiaľ ide o Spojené štáty, tam je E, sú veľmi e, e, existujú niektoré normy, ktoré treba kritizovať. A pokiaľ ide o zásadu predbežnej opatrnosti, táto zásada je nevyhnutnou súčasťou tejto dohody, pretože bez nej by zmluva o voľnom obchode nemohla byť uzavretá. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz by som chcel dovzdať slovo komisii. Pán Roben, poprosím ho, aby zodpovedal tie položené otázky. Ďakujem, pán predseda. mene komisie by som chcel uvieť niektoré veci súvisiace s touto diskusiou, ktorá bola veľmi rôznorodá a poukázala na to, aká je táto, táto problematika zložitá a tieto rôzne názory sa prejavujú v podstate od samého začiatku. Rád by som odprezentoval niekoľko faktických pripomienok k tomu, čo povedali poslankyne poslanci. Najskôr transparentnosť. Rád by som opäť ponúkol možnosť poslancom nahliadnúť na našu stránku v rámci DG Trade, kde sme zverejnili všetky rokovacie pozície komisie. A samozrejme, dali sme tam aj tzv. fact sheet, e, ktorý v neprávnickom jazyku vysvetľuje, aké sú naše ciele pre jednotlivé oblasti. Takže myslím, že sme vynaložili dostatočné úsilie, značné úsilie e, v duchu pokynov novej komisie, novej komisára, tak aby sme e, jasne komunikovali na verejnosť, o čo ide v týchto rokovaniach. Takisto by som chcel pripomenúť, že poslanci, poslanky INTA, predseda, spravodajca, spravodajca všetci majú prístup ku konsolidovanému textu, samozrejme spravodajci k tým oblastiam, za ktoré sú zodpovední, ale e, z tohto pohľadu je tá skladačka transparentnosti kompletná a my ešte vyvíjame ďalšiu snahu, aby sme ju posunili naprieč touto snemovňou a teda aj naprieč komisiou, ale myslím si, že je na mieste povedať, že transparentnosť, ktorú sa chystáme ponúknuť a ktorú ponúkame, tak tá je bezprecedentná, pokiaľ ide o medzinárodné rokovania tohto typu. Pokiaľ ide o investície, tak videli ste našu faktickú správu, ktorá bola zverejnená minulý týždeň, 150 stranová, pomerne zmiešaný dokument, ale ten by mal poskytnúť vám všetkým možnosť pozrieť sa na predmetné záležitosti a potom si vytvoriť názor a vyjadriť sa k tomu ako volení zástupcovia v nadchádzajúcej fáze tejto internej diskusie spolu s komisiou a s radou ohľadom toho, či je alebo nie je takýto nástroj vhodný v rámci rokovaní o tejto zmluve so Spojenými štátmi. Samozrejme, tak ako budeme očakávať, čakať na vaše, vaše rozhodnutia, tú interakciu s Európskou komisiou a členskými štátmi, my sme e, samozrejme pozastavili rokovanie o tejto konkrétnej kapitole so Spojenými štátmi, e, tak aby sme zohľadnili vašu pozíciu a my budeme očakávať diskusie, ktoré prebehnú tu a uvidíme potom, ako e, debata ISDS bude môcť pokračovať. Pokiaľ ide o oblasti, ktoré spadajú do pôsobnosti tohto výboru, chcel by som len pripomenúť, že naša komisia ako jej predseda sa vyjadrili jasne, že TTIP nebude spochybňovať naše úrovne ochrany. Obe strany v rámci tých nástrojov, ktoré sa my snažíme vypracovať v rámci TTIP, budú mať plnú suverenitu, pokiaľ ide o ich regulačnú zodpovednosť a takisto aj pokiaľ ide o ich právo tieto veci upravovať. A to sa bude týkať aj budúcich dohôd a krokov. Je dôležité to zdôrazniť, aby nebola tu nejaká dvojznačnosť. Samozrejme, nevyhnutne v takých obrovských oblastiach e, a takých rozdielných spoločnostiach bude treba prihľadať na tie rozdiely a na tie rozchádzajúce sa e, názory. Ale pokiaľ ide o TTIP, ja to hovorím ako ekonóm, e, TTIP má za cieľ vytvoriť nejaké príležitosti máme zvýšiť si konkurencieschopnosť tak, aby sme dokázali financovať tú vysokú mieru ochrany, ktorá definuje našu spoločnosť. Ak teda hovoríme o tom, že máme vysokú úroveň environmentálnej ochrany, vysokú úroveň ochrany práce, ktorá neexistuje v Ázii, v iných častiach sveta, nejakým spôsobom treba financovať takéto ochrany. A sme vo fiskálnej situácii v Európe, v rámci ktorej už nemôžeme uplatňovať nejaké daňové nástroje fiskálne, jeden z tých málo nástrojov, ktorý nám ostáva, je práve liberalizácia a ide aj o zvýšenie tej regulačnej kompatibility tam, kde nedochádza práve k tomu. E, to je práve účelom TTIP. A samozrejme nepríde k zmene REACH, e, tak ako Spojené štáty nemajú vôbec v úmysle REACH schváliť. Čiže my budeme naďalej fungovať e, s tými rozdielmi, ktoré máme, ale regulátory v oblasti chemickej eh, môžu spolupracovať, budú identifikovať tie chemické látky, ktoré predstavujú najväčšie ohrozenie pre ľudské zdravie, môžu naďalej publikovať štúdie, takýmto spôsobom môžu pracovať na tom, aby sme sa dostali ku kompatibilným výsledkom a budeme to takto robiť aj so Spojenými štátmi v rámci globálneho sveta, v ktorom dnes žijeme. Ešte niekoľko záverečných pripomienok v súvislosti s bodom 5, pretože spomenul ich e, viaceré, viacerí poslanci a takisto pokiaľ ide auta, a pretože jeden z poslancov sa o tom vyjadril právom, že sú tu aj štandardy, ktoré sa vzťahujú e, sa vzťahujú k vozidlám my chceme samozrejme aj v tejto oblasti zvyšiť spoluprácu e, s, so Spojenými štátmi. EC systém štandardov, ktorý vychádza zo Ženevy, tak to je systém, ktorý ešte celkom spolehlo nefunguje medzi nami a medzi Spojenými štátmi. Máme e, dokonale integrovaný systém e, automobilov vozidiel v rámci Atlantiku, atlantického priestoru, tých výrobcov a je to známy, známa skutočnosť, že sa necítite menej bezpečný, keď nasadnete do auta v Spojených štátoch v porovnaní s Európou, ale naše požiadavky na bezpečnosť e, vedú k duplicite nákladov pre výrobcov, ktorým by bolo možné sa vyhnúť v takých prípadoch, keby nezávislý regulátor by bol pripravený uznať ekvivalentnosť na základe objektívnych údajov. Takže to bude cvičenie, ktoré bude vychádzať z podložených údajov. Ak budú takéto možnosti existovať, tak budeme pokračovať, ale to neznamená, že nebudeme môcť do, sa dohodnúť v iných e, oblastiach e, nariadenia o autách, napríklad e, výfukové plyny alebo iné veci, teda výfukové emisie. Pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť a opatrenia SPS, ja by som chcel len uviesť, že aj naši polnospodári majú aspoň také isté obavy ohľadom istých SPS opatrení, v Spojených štátoch, ako opačne. Od uzavretia e, ruského trhu pre e, hrušky a jablka. Kto, ktokoľvek z vás pôjde do belgického supermarketu, odporúčam, aby ste si kúpili či jablka alebo hrušky. Tie sú veľmi lacné, lebo ich nevieme predávať na ruskom trhu a e, sú predmetom e, podľa nás neoprávnených obmedzení aj na americkom trhu, pokiaľ ide o jablka a takisto hrušky. Týka sa to aj hovedzieho, ktoré nemá prístup na americký trh už 50 rokov, viac ako 50 rokov z dôvodu BSE. Vieme, že už BSE dávno uplynula a od minulého týždňa prvýkrát sa vlastne írske hovedie dostane na americký trh. A my dúfame, že budú nasledovať ďalšie členské štáty. To bez toho, aby sme e, nejakým spôsobom spochybnili e, tých e, podporovateľov rastu, e, či, sú to, či je to dopamín alebo rastové hormóny my tam nebudeme meniť nič. Našu základnú legislatívu ohľadom schvalovania GMO mechanizmov tiež nebudeme meniť v kontexte TTIP, čiže z tohto pohľadu si zachováme tú suverenitu a je veľmi dôležité pre nás to potvrdiť a dať vám takisto takýto pocit, takýto komfort ako komisia. Ak náhodou by niektoré poslanky alebo poslanci mali potrebu ďalších technických informácií, môj drobný tím v rámci komisie je k vám, je vám k dispozícii. E, nájdete nás aj e, na webe. Stretneme sa, odkážeme vás na tých patričných e, rešpektov v rámci, eh, expertov v rámci komisie. Samozrejme, nejde tu len o DigiTrade. A takisto vás nasmerujeme do tej oblasti, kde je tá expertíza sústredená a Pomôžeme vám, lebo chceme načúvať vašim názorom. Je nás málo v rámci komisie, my rokujeme a my nemôžeme mať na starosti komunikáciu smerom na širšiu verejnosť. A sme si vedomí, že čelíme výzve v súvislosti s TTIP, čiže e, chceme mať vašu dôveru, tak aby ste aj vy mohli potom vysvetľovať ďalej, o čo ide v takejto dohode smerom k voličom, vašim voličom. Že ak niekto z vás bude mať požiadavku na ďalšie informácie na môj tým, tak sme v dispozícii. Ďalej bod 5. Mohli by ste to už uzavrieť, drahý pán predseda, jasné, potom to už uzavriem. Ako viete, sú obmedzenia, ktoré sa týkajú dovozu ropy a LNG. Ehm, dôsledkom je, že potom exportujeme veľa uhlia. To je na zváženie. Ale našim cieľom je prejsť k tým najvyšším štandardom ochrany v našich spoločnostiach, ale vyhnúť sa e, zbytočným bariérom a prekážkam tam, kde existujú. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz e, dám slovo spravodajcovi a poprosím, ak to bude možné, urobiť to rýchle. Ďakujem pekne, pán predseda, budem veľmi stručný k veci. Ďakujem všetkým za pripomienky za ich príspevky. Bola to veľmi bohatá diskusia. Nie som prekvapený, že Judy Gerling sa, e, veľakrát sme spolu pracovali a niekedy e, nie je spokojná s tým, čo robím, povedzme. Samozrejme, ale to sa dá čakať, e, keď e, vychádzate z tak rozdielných východisk, tak diskrepantných, ako je to v prípade mňa a pani Gerlingovej zaznelo tu, že tu išlo nejakú dogmu, dogmatické konštatácie protiamerické, ale ja s tým nesúhlasím. E, ja sa snažím veci jasne pomenovať. A už na samom začiatku som tak robil. E, ja som naozaj sa snažil jasne povedať, že išlo o slova Cecilie Malmström, e, komisárky zodpovednej za oblasť obchodu ktorá povedala, že keď sa príliš rozchádzajú tie, tie názory, nemá zmysel potom sa snažiť to nejakým spôsobom vyžehliť. Hovorila o tom, že treba demokratický proces. E, hovorila o GMO, hovorila o podporovaču rastu pri živočíšnej výrobe. Inými slovami, sú isté oblasti, kde tie rozdiely sú príliš veľké, respektíve tá medzera je príliš široká, ale to neznamená, že my sme stranní, alebo že držíme stranu nejakej, ale v jednej strane. Takisto by sme nemali byť príliš negatívni, ako sa vyjadrili niektorí. Ja tak vnímam túto diskusiu. My hľadáme nejaké spoločné stanoviska, e, spoločnú pôdu. A my sme za zachovanie a ochranu verejného zdravia, e, potravinovej bezpečnosti, e, environmentálnych štandardov a minimálne také výšky, ako máme v súčasnosti. A musíme si uvedomiť, že tieto štandardy boli vždy predmetom demokratického boja a my by sme tu nemali to len tak lacno predať. Nie ide len o prístup na trh, ide aj o regulačný rozmer a musíme sa ubezpečiť, že v rámci legislatívy, ktorú budeme prijímať, aj tej implementácie existujúcej legislatívy, nebudeme obetovávať štandardy, ktoré sme tak tvrdo vybojovali. Každopádne viem, že kolegovia budú predkladať pozmeňujúce návrhy a myslím si, že tá spolupráca bude v poriadku a bude nakoniec dobrá správa. Ďakujem, len vám pripomeniem nový harmonogram, na ktorom sa dohodol spravodajca s tými spravodajcami lehota na pozmeňujúce návrhy je 5. februára o 6. večer. Hlasovanie v MV 31 marca, hlasovanie v výbor INTA 14. apríla a na plenárku sa to dostane v máji. No teraz, keďže sme dlho diskutovali o TTIP, vám chcem povedať, že bod 8 Európske e, stratégie v oblasti energetickej bezpečnosti, že tam som sa dohodol s pani Kilonen, že to presunieme na 29. na naše stretnutie 29. pretože nemáme teraz už čas. A začneme hneď diskutovať o iLooku, to je bod 7 a bude hovoriť pán Torvald, spravodajca. Ďakujem, pán predseda. Takže začnem vš- tak všeobecne. Táto malá vec sa volá hodinky. Je to geniálna vec, meria každú minútu, delí ju na 60 častí a niektorí si možno myslíte, že každá tá minúta má 209 sekúnd, ale to nie je pravda. A teraz prechádzame k iLooku. Takže toto je druhé čítanie. V mnohých ohľadoch je to úplne odliš- niečo iné než to prvé čítanie a to možno skomplikuje celý proces. Musíme začať z toho, že sme e, môžeme začať na úvod povedať, že teraz môže dojsť k novým výkladom, to môže predsedovi spôsobiť problémy, pretože bude musieť rozhodnúť, čo spada do rozsahu pôsobnosti a čo nie, to spôsobí trochu chaos. Takže Vo všeobecnosti teda budeme postupovať tak ako pri prvom čítaní. Pokiaľ sa nezhodneme na pozmenené forme textu pred trialógom, tak proces v druhom čítaní taký, že to ide priamo eh, do konciliačného procesu a to eh, už nebudeme môcť príliš dobre kontrolovať. Takže potom Druhá vec je, že pokiaľ sa dokážeme ujednotiť na stanovisku pre trialóg, tak musíme nejaké, mať nejaké karty v ruke. Pokiaľ ste si prečítali moju správu, tak určite chápete logiku niektorých formulácií určitú časť sme museli vynechať práve preto, aby sme tie karty v ruke mali. No a taktiež musíme stanoviť naše hranice. To bude komplikované, pretože väčšina z nás má hranice inde, kde než tí ostatní, takže, takže tak. No a niektorí ste si všimli, že stanoviska z prvého čítania zatiaľ nie sú v mojej správe a to, sme urobili, to som tak urobil preto, aby som vám dal podnet, aby ste to copy-pastovali. Keď hovorím napríklad o hierarchiách, tak musíte chápať, že hierarchie sa menia s pokrokom v rámci vedy a Takže tie hierarchie by mali byť e, technologicky a vedecky neutrálne. Máme tu pred sebou novú výzvu. Máme veľmi e, slabý e, most medzi rokmi 2020 a 2030. A čím menej investícií tam bude, tak tým horšie. A to sa potom stane za tým problémom. A prichádza ešte ďalší problém, ktorý zatiaľ sa črta v pozadí. To je energetická únia je e, také príslove, ktoré hovorí, že e, nie je dobre sa šplhať na strom zadkom na vrch. A to je to, čo práve my robíme, alebo takto vyzerám. Takže šplhať sa na strom zadkom napred, to je dosť obťažné. Napriek tomu som to nikdy neskúšal, tak je to celkom jasné. Takže faktory aj luk nepriamých eh, zmien pôdy. Um, na to sú rôzne stanoviská. Niektorí sú obsahnuté v pozmenujúcich návrhoch. A už som povedal, že musíme brániť do budúcnosti investície, ale taktiež tie investície, ktoré už prišli do niektorých bodov sme zapracovali aj stanovisko rady, pretože by sme chceli vyslať taký signál rade, aby si uvedomili, že nás zaujímajú skutočné rokovania. No a to, čo minister povedal pre svojho vystúpenia dnes ráno, tak to bol veľmi dobrý úvod k tejto problematike. A čo sme tam zapracovali? To je taktiež e, dvojité počítanie. Vieme, že to tak funguje v mnohých členských štátoch, napriek tomu, že niekde to nie je populárne a vieme, že bez toho neexistuje e, budúcnosť. Napriek tomu, že môžeme mať pocit, že robíme niečo zlé. ale je to aj dobrá správa. Prvého, prvého čítania. Technológia ešte nebola úplne zrelá. A teraz, čo vidíme, je to, že prichádza k technologickému prielomu a sme schopní, alebo mohli by sme byť schopní investovať do niečoho, čo sa potom rozvinie v budúcnosti. A pokiaľ nevyužijeme túto príležitosť v podobe tohto textu, tak potom biopaliva druhej, tretej generácie si to namieria na iné kontinenty než do Európy a to bola katastrofa. Vyňali sme elektrické vlaky. Niektorí členské štáty si mysleli, že elektrický vlak že sa to týka biopáliu. Myslíme si, že skôr sú to skôr také eklektické e, vlaky, ale to je taká slovná hračka, ktorú som tu chcel predhodiť. No a jedna vec, o ktorej som si hovoril, to sú prílohy. V prílohách sme neurobili nejaké veľké zmeny, ale radi by sme ich mali technologicky neutrálne. Ako som už povedal, tak som ponechal stanovisko z prvého čítania aj v prípade niektorých kontroverznejších otázok. Napríklad tam sú moderné biopaliva, je tam 6, e, ďalej 6% hranica na konvenčné biopaliva. Takže túto nás určite čaká zaujímavá diskusia aj s tými spravodajcami. No a ďalej som sa snažil o to, aby ten dokument z prvého čítania už nebol taký košatý, aby to nebol Vianočný stromček, pretože už január, Vianoce už boli a ešte to bude dlho trvať, kým prídu ďalšie Vianoce. Takže som niektoré tie trochu otravné eh, úvodné ustanovenia odtiaľ vyňal pretože som tak vyriešil niektoré otázky, na ktorých sme sa nemohli zhodnúť. Myslím, že potrebujeme inteligentný text. Na v neposlednom rade tu máme veľkú výzvu v podobe ceny ropy na svetových trhoch, pretože cena teraz taká, aká je, keďže je nízka, tak to bude e, veľmi ťažké pre svetové trhy, aby vôbec chceli prijať biopaliva. Takže to som chcel povedať. A zaujíma ma, čo k tomu povedia kolegovia. Som napriek tomu všetkému ešte optimistický. Ďakujem. A teraz steňoví spravodajcovia. Takže kvôli časným obmedzeniam každý dve minúty. Pán Fialné. Ďakujem. Vo všeobecnosti musím povedať, že pôvodný návrh komisie to bol taký veľmi komplikovaný výpočetný e, proces na e, stanovenie faktorov ILUK a myslím si, že je skutočne dobré sa pokúsiť zbaviť e, sporu medzi palivami a potravinami a podporovať biopaliva druhej generácie. No, a druhá otázka je, podarilo sa dosiahnuť dobré zmeny? A vôbec je možné dosiahnuť dobré zmeny? To sa pýtam ja sám seba. Myslím, že to bude vždy problematické. A to, čo povedal spravodajca o technologickom prielome od doby prvého čítania, to poukazuje na problémy, ktoré tam boli. Tieto problémy musíme aj ďalej riešiť, ale ja mám pocit, že sme možno na správnej ceste. Čo sa týka podstaty textu, tak si myslím, že pán Torvald správne hovorí, že je treba sa predržiavať hraní stanovených v rámci prvého čítania, ale taktiež sa pozrieť kutikom oka na to, čo robí rada, tak aby pretože je možné, že sa nám to nepodarí prijať, schváliť pred koncom našho parlamentného obdobia. A Ďalej tu máme konflikty e, odlesňovania a komisia by nám mala podávať správy, ale to, čo sa týka tých podcieľov 5%, neviem, či to je realistické, mnoho účastíkov účastníkov nám povedalo, že 0,5 je aj ambiciozne, aj realistické 2,5, e, to už sa ľuďom zdá veľa, Ďalej, čo sa týka tých eh, hraníc ehm, pre moderné biopalivá, tak tam tiež musíme nájsť nejaké riešenie. Ale v podstate sa môže stať, že podporíme na, našim textom fosilné paliva miesto toho, aby sme urobili opak. Končím, ale ešte chcem toho povedať veľa. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel sa poďakovať len formálne, ale teda aj ináč pred spravodajcovi, Korvalcovi. Jeho návrh predstavuje dôležitý krok, ktorý nám prinavráti e, tie, tie pozície, ktoré boli vyjadrené parlamentom už pred dvoma rokmi a ktorý, dúfame, e, pomôže zabezpečiť dohodu s radou a že splní všetky podmienky na získanie takejto dohody podporujeme e, tento návrh. Snažíme sa však v rámci skupiny obohatiť ho o sériu pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa snažia e, dosiahnuť tie ciele, ktoré si stanovuje tato, toto stanovisko. Takisto otázka konkurencie e, potravín, otázka konkurencie potravín a palív. My sa hodláme navrhnúť ten strop na rovni 5%, takisto podľa nás je nevyhnutné formálne sa zmieniť alebo spomenúť e, ten povinno, tú povinnosť ILOC. Takisto považujeme za dôležité lepšie e, uviesť e, kritériá, ktoré sa týkajú udržateľnosti. Takisto musíme jasne stanoviť, aké bude financovanie verejné palív predchádzajúcej generácie a návrh na úrovni 2,5%, pokiaľ ide o tieto biopaliva, tak ten je vhodný. Každopádne ten zoznam by mal byť e, jasnejší a transparentný. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Gerling za ECR. Um, I think also... Uh, Ďakujem. I ja si takisto myslím, že je potrebné, aby sa zabezpečili isté istoty. Táto otázka je na stole v súvislosti s týmto konkrétnym návrhom už dlhší čas a tí z nás, ktorí na tom pracujú, to vedia, vyjadrujú sa k tomu všetci, e, vrátanie priemyslu, mimovládiek a podobne. Naozaj by chceli, aby sa to nejakým spôsobom uzavrelo, aby bolo jasné, že ktorým smerom sa uberáme. Ďakujem Ďakujem spravodajcovi za tú prvú vec. To znamená, že máme už niečo, čo budeme môcť e, predložiť na rokovania a snažiť sa o dohodu. Je veľmi zvláštne, že e, v druhom čítaní sa e, má zmeniť, e, do, došlo nejaké zmene členstva. My ako tým tieňových spravodajcov máme veľkú zodpovednosť. Myslím si, že ten rok 2030 je dôležitý z hľadiska istoty, ale súhlasím, súhlasím aj s tým, že by to malo byť jednoduché a ľahko realizovateľné. E, e, naposledy bolo veľmi ťažké dosiahnuť dohodu e, a ak keby sme sa v podstate len vrátili k pozícii parlamentu vo výbore Envy, myslím si, že to by bolo plitvanie časom, to netreba opakovať. Preto si myslím, že by sme mali zabudnúť na faktory ILUK. Nie je to viac záruk, než bolo predtým. Dohodol sa istý model a nevidím dôvod, pre ktorý by sme sa mali snažiť tejto etape tie faktory ILUK nejako odhodiť. Pokiaľ ide o e, tradičné e, paliva a e, biopaliva, ten 7,5-percentný e, strop, e, e, ktorý navrhol Envy, sa zmenil. Spravodajca v súčasnosti odporúča 6. Ja si osobne myslím, že by sme mali ísť vyššie na 7. Viem, že sú tu mnohí, ktorí to nepodporia, ale ja to chcem predložiť. A pokiaľ ide o dvojité započítavanie, Nils, ľutujem, ale nemyslím si, že by verejnosť to pochopila. Keby to pochopila, tak by zrejme e, to nebolo Eh, možné použiť, pokiaľ ide o 2,5% eh, ako záväzný cieľ. Neviem, či to je dodržateľné. Myslím si, že by sme sa mali trocha, eh, že by tá úroveň mala byť nižšia než 2,5. Pani Konečná. A ja by som sa chcela veľmi poďakovať spravodajcovi, pretože jeho práca na tejto veľmi kontroverznej exponovanej téme je veľmi náročná a včera na zasadnutí tieňových spravodajcov sme sa usilovali nájsť cestu k tomu, aby sme sa zjednotili. Viem, že aj v rámci rady sú niektoré názory členských štátov zablokované na ďalšie rokovania ale vítam snahu e, dosiahnuť to stanovisko tu. Nechcem o tom hovoriť podrobnejšie, lebo práve na tom včerajšom zasadnutí sme o tom hovorili veľmi podrobne. Teraz len k dvom veciam, kde naše obavy ešte pretrvávajú. Hovorila o tom aj pani Gierling to, sú, to je ten záväzný podiel 2,5%. Ja si viem predstaviť, že to tam zaradíme, ale bolo by dobré vidieť nejakú štúdiu vplyvov od členských štátov, lebo existujú niektoré štáty, ktoré ešte nepoužívajú moderné biopaliva, paliva druhej generácie, pretože na to nemajú šancu, nie sú na to pripravené. A e, stanoviť ako termín rok 2020, to je príliš krátky termín. Možno, že všetci cítime, že by to bolo správne, ale samotná aplikácia by mohla len vyvolať zbytočné kontroverzie, ktoré sme už eh, mali možnosť eh, zažiť v súvislosti s biopalivami, takže bolo by snad dobre najprv sa eh, reálne rozhodnúť na týchto percentách. A pokiaľ ide o faktor ILUK, ja mám od mnohých mimovládnych e, a neziskových organizácií a od mnohých podnikov k dispozícii veľmi rozdielne výpočty faktorov ILUK a obávam sa, že by to mohlo viesť k väčším problémom, než by bolo žiaduce. Neviem, či sa budeme dokázať dohodnúť na tom, ako vypočítavať faktor ILUK. Tá diskusia by ešte mala pokračovať, sú pripravené pozmenujúce návrhy, ale keby sme videli, že to nespieje ku kompromisu. Možno by bolo dobre vrátiť sa k tomu, čo sme tu už mali a nemali by sme situáciu vyhrotiť, takže sa pohádame nielen o spôsobe vypočtu, ale aj o samotnej vecnej podstate. Ďakujem. E, ďakujem. Teraz za e, Basekut, za zelených. Ďakujem veľmi pekne. E, chcel by som sa poďakovať Nilsovi za jeho prácu a za všetky konštruktívne stretnutia, ktoré sme ako tieňoví spravodajcovia doteraz mali. Je to dôležitý predpoklad toho, aby sme dosiahli výsledok ako parlament a je to dôležité aj pre rokovania s radou. E, je potrebné, aby sme mali všetci na pamäti, že základom tohto návrhu je e, robiť niečo so zlým vplyvom súčasných biopalív. A niektorí ľudia hovoria, že my už o tom hovoríme veľmi dlho. Áno, pretože je tu veľmi silná lobby, ktorá sa snaží presadiť, presadiť súčasné biopaliva, pretože chcú zvýšiť svoj podiel na trhu. A keď sme začali o týchto Eh, rokovať o tejto otázke. Videli sme, že biopaliva budú mať isté negatívne vplyvy ale trvalo eh, komisii, rade aj parlamentu príliš dlho eh, na to, aby sa touto otázkou zaoberali, ale tá, ten problém tu ešte stále existuje a treba ho riešiť. Preto si myslím, že treba urobiť tento limit na um, biopaliva prvej generácie, pretože príde ďalšia generácia, ale to bude ďalší krok, ale predbežne k tomu ďalšiemu kroku nedochádza, čo znamená, že celý tento cieľ 10% sa e, dosahuje v čoraz väčšej miere prostredníctvom biopalív prvej generácie. E, čiže treba urobiť nejaký limit na túto prvú generáciu a takisto treba urobiť isté technologické zmeny. A ten faktor iLook, môžete síce zatvoriť e, oči, ale vonku ten faktor iLook e, zostáva. A teraz ten cieľ 2020. Myslím si, že v súčasnosti má E, Európa 2 nariadenia týkajúce sa dopravy. Jedna, jedno sa týka e, zníženia e, emisí a je potrebné, aby sme pokračovali ďalej aj so smernicou o kvalite palív eh, a pokiaľ eh, hovoríme o horizonte za rokom 2002, tak eh, toto by mal byť náš cieľ a nemali by sme sa snažiť stanoviť neflexibilné ciele ako do roku 2020. Teraz za skupinu FD. Ďakujem pekne. My už sme mali možnosť eh, komunikovať na spravodajcu, že, by, že vnímajú priaznivo eh, ten návrh, ktorý zlepšuje eh, pozíciu rady a takisto ju robí ambicioznejšou. Náš prvý záujem, tak ako bolo práve povedané, spočíva v znížení použitia biopaly prvej generácie, hlavne ich dopadu sociálneho, to je prvý cieľ, ale samozrejme dôsledok musíme stimulovať potom druhej generácie, biopaly druhej generácie preto je dobrý ten cieľ 2,5%, ale e, chceme e, povedať, že to nie je bez rizika. Už sme viackrát to povedali a túto zdôrazňujeme. Sú tu rizika e, korupcie, prenevery, ktoré treba sa na to pozrieť, takisto pokiaľ ide o používané palivo a je nevyhnutné zabrániť kontaminácii Mm, palivy, e, palív tretej, tretej, tretej kategórie, aj z, ktoré obsahujú e, živočišné tuky. Tali sú tu rizika e, nelegálnej alebo nezákonnej súťaže, takisto iné, iné príklady, ktoré by sa dali mm, použiť a ktoré súvisia práve s použitím živočišných tukov je nutné ďalej rešpektovať aj hierarchiu odpadov. A vlastne chceme tu na e, zdôrazniť kaskádové to použitie tých produktov a chceme rešpektovať hierarchiu e, odpadov, ktoré vznikajú a pokiaľ teda nepríde k nejakom nezákonnej súťaži e, s inými odvetviami, to je pre nás podstatné. Súhlasíme s návrhom spravodajcu, pokiaľ ide o strop, strope na úrovni 6%, pokiaľ ide o konvenčné paliva, ktorý sa uplatňuje na všetky takéto typy materiálov. Takýto postup by sa mal aplikovať aj na smernicu, ktorá sa týka kvality palív a nie len na smernicu, ktorá sa týka obnoviteľnej energie. Súhlasíme s tým, že máme podporiť výskum, ktorý sa týka metodiky výpočtu look faktoru a takisto prezentovať návrhy v svetle nových vedeckých vývojov, takisto ako aj požiadavka zverejniť zoznam materiálov a takýto zoznam mal byť e, aktualizovaný zo strany komisie pravidelne a na základe e, všetkých vývojov vedeckých a poznatkov. Ďakujem pekne. Ďakujem toľko. Možno potom doplníme. Ďakujem. Teraz <clears throat> dostane slovo na jednu minútu e, predstaviteľka komisie. Áno, Eh, budem hovoriť rýchlo, ale dosť nie veľmi rýchlo, aby sa to dalo tlmočiť. Myslím si, že teraz je potrebné tú diskusiu uzavrieť, pretože je vytvorený jasný a stabilný rámec. Ehm, pokiaľ ide o právnu istotu, táto existuje na príslušné investície. Ehm, skutočne sú to mnohé výzvy, je to napríklad hospodárska súťaž, pokiaľ ide o výrobu biopalív, ide tu o investície, ktoré už boli urobené a e, sú tu, týka sa to aj skleníkových plynov. Nemali by sme penalizovať ani polnospodárov, ani podnikateľov, ktorí už investovali značné prostriedky tým, že by sme nejak zásadne zmenili legislatívny rámec. Tie biopaliva prvej generácie je potrebné podporiť, ale e, treba podporiť aj e, biopaliva druhej E, generácie, takže je potrebné, aby sme túto druhú generáciu biopalív vnímali veľmi realisticky. Mám ešte poslednú otázku, respektíve otázku a pripomienku. Um, existujú mnohé diskusie a v súčasnosti považujem za veľmi ťažké uh, pripraviť či navrhnúť na uh, pripraviť legislatívny návrh sú potrebné ďalšie uh, rozhovory a pokiaľ ide o druhé čítanie, je tu ešte veľký manevrovací priestor, pokiaľ ide o prijatie niektorých E, pozmejúcich návrhov. Pán Balas, ďakujem, pán predseda. Ja mám otázku aj poznámku, pokiaľ ide o faktor ILUK Ehm, na rozdiel od toho, čo sa tu dnes povedalo, myslím si, že v správe je táto otázka veľmi zaujímavo riešená a že ehm, tá legislatívna realita tu je, a, ale samozrejme sú tu rôzne rozporúplné názory na túto otázku. Mám ehm, ďalšiu otázku. E, týka sa moderných biopalív. Je dnes možné, aby existovali rozdiely medzi biopalivami založenými na odpadoch alebo biopalivami, ktoré e, sú e, vypestované pôdy. E, je potrebné, aby sa tento rozdiel bral do ovahy, pretože v opačnom prípade by sme sa mohli o niekoľko rokov stretnúť s rovnakým problémom. E, naozaj je potrebné zabezpečiť rovnováhu pre e, investorov, ale aj pre polnospodárov. A je potrebné dbať na tom, aby tieto biopaliva nekonkurovali pestovaniu e, potravín nových plodín. Je to dôležité pre polospodárov a takisto dať, je potrebné dať signál, aby sa obmedzila produkcia biopalív v budúcnosti. E, podľa mňa e, metódy výpočtu sú rozporúplné, nie sú štatisticky veľmi spolahlivé a biopaliva, ktoré sa označujú ako moderné, by mali byť podporované, ale zároveň treba zabezpečiť, aby predstavovali skutočný technický pokrok a pokiaľ ide o politiku po roku 2020, myslím si, že je to veľmi dôležité aj z hľadiska investorov. Pán Peterle? Ďakujem, len stručne. Takže čo sa týka dvojitého účtovania, alebo pán Peterle, tomu som dával slovo. Ich mach weiter, oder? Allez-y, Monsieur Jarre, ja, après Monsieur Peterle. Okay. Une minute. On y va. Okay. Dobre, ja sa volám Pec, e, ja, takže preto som to zle rozumel. Takže mm, dvojité účtovanie, tomu by sme sa mali e, vyhnúť, ale chceme ponúknuť nejakú perspektívu, čo sa stane po roku 2020, čo sa týka tých faktorov iLook, tak e, ja si myslím, že máme vedecky veľmi dobrú metódu, ale tá v praxi sa neosvedčí. Takže mm, určite si myslím, že v určitom zmysle je to nezmyselno a čo sa týka mm, nejakých pokroku, nejakého postupu, ktorý sa neosvedčil, tak by sme potom mali vedieť aj, kedy e, ho odvolať. Peter und Ja. Áno, Peter Jar a Peter Le. Takže Áno. To mimoriadne zložitá vec. Pokiaľ ide o potrebu e, schopnosti modifikovať našu politiku a pritom byť veľmi dôsledný. Ja by som bol za to, aby sme boli dôslední, pokiaľ ide o podmienky pre investorov, pretože investori nemajú záujem o nestabilné podmienky, ale musíme byť dôslední aj pokiaľ ide o environmentálne, technologické a iné ciele. Uh, Ehm, bolo by potrebné zaujať prístup, ktorým budeme schopní maximalizovať industriálny potenciál členských štátov a nemali by sme ehm, nejak E, znechutiť investorov alebo odradiť ich do investovania v Európe, ale takisto treba si dávať veľký pozor na ochranu životného prostredia, pokiaľ ide o e, pôdu, ktorá nie je orná v krajinách strednej a východnej Európy. Toto je e, na používanie na a pestovanie plodín na biopaliva, to je takisto problém. Ďakujem, pán predseda. Toto nariadenie, respektíve súčasné nariadenie o biopalivách bolo prijaté pomerne nedávno. Po druhé, mali by sme pamätať na to, že predovšetkým v nových členských štátoch je to prepojené s investičnými rozhodnutiami. Bolo už urobených veľa investícií a v súčasnosti podniky, podnikatelia požadujú, aby tá legislatíva EU bola predvydateľnejšia. Ehm, pán Jar hovoril o tom, že sa zmenili ehm, napríklad ehm, niektoré veci týkajúce sa pestovania cukrovej repy, pretože cukrová repa bola uh, Eh, v mnohých prípadoch eh, nahradená inými plodinami eh, na výrobu biopalív. A pokiaľ ide o tú rovnováhu a tých 80 je nevyhnutné zabezpečiť biologickú rovnováhu. Polsko dováža 2 milióny tón sojových produkt, sojového prášku a na každý hektár Máme 2,5 tony krmiv pre zvieratá. To isté platí pre geneticky modifikovanú soju, ktorá čo takisto prispieva k odlesňovaniu. A pokiaľ ide rovnako ako e, e, e, palmový olej z Indonézie, ale musím ospravedlniť tlmočníkov, ktorí už teraz e, pracovali 4 hodiny navyše, takže nás budú musieť e, opustiť. Ale ešte dám slovo predstaviteľovi komisie. E, veľmi stručne, toto je samozrejme pre komisiu veľmi dôležitá problematika. A